Dear colleagues. Vážené kolegyne a kolegovia, rád by som otvoril naše dnešné zásadanie. Bude to bod 11, výmena názorov o mierovom procese na Blízkom východe. Vítame pána Gentilioho, ktorý je e, zástupcom zodpovedným za Európsku komisiu. Takisto je to ambasádor Ben Mior ktorý je osobitným poverencom tej istej otázke. Ďalej pán Alon Ben Meir je profesor pre medzinárodné vzťahy na New Yorkskej univerzite. Všetci z nich majú veľké skúsenosti v tejto otázke a my pevne veríme, že nám zhodnotia situáciu od kvarteto, zasadania kvarteto a takisto odporúčania, ktoré sa týkajú ďalšieho procesu. Kvarteto určilo ďalšie kroky, ako predchádzať násiliu, otázka osadníkov, čo malo byť súčasťou riešenia v súvislosti s kontrolou gázy palestínskymi úradmi. Pán Gentilini, čo nám môžete povedať? pokiaľ ide o túto správu. Kvarterta, aký je vývin, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, je to veľmi dobrá šanca s obidvomi mojimi kolegami pohovoriť si na túto tému v tejto osobitnej chvíli. Samozrejme, je tu veľa vecí, ale chcem sa sústrediť na tri hlavné body, hlavné body, ktoré sú podľa môjho názoru dôležité, ale možno teda hovoriť aj o iných veciach v priebehu našej výmeny názorov. Najprv by som chcel niečo povedať o tej dôležitosti sústreďovať sa teraz stále viac a opätovne na to riešenie e, v podobe dvoch štátov. Ďalej sa stručne dotknem rôznych iniciatív. Pán predseda, vy ste hovorili o správe kvarteta, iné iniciatívy. Pierdimov niečo povie o francúzskej iniciatíve a potom niekoľko slov z mojej strany, čo môže Európska únia môže urobiť, čo práve robí na to, aby k tomu prispela. Takže riešenie v podobe dvoch štátov je to pozícia Európskej únie, je to pozícia, ktorá bola proklamovaná oboch, obidvomi stranami. Viete, môže sa to zdať e, zjavné, ale momentálne v skutku to musíme e, chrániť. Súčasný trend tej e, dynamiky e, je dosť taký povzbudivý. Je tu veľa takých vecí, že teda existuje nedostatok dôvery medzi obidvomi stranami prebiehajú tu isté veci, pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti bezpečnosti, ale tie dve e, strany sa vlastne v tejto otázke nedohodli. Sú také fakty priamo na tvári miesta, ktoré, ktoré sa neuberajú správnym e, smerom pani Federica Mogherini na plenárke pred týždňom hovoril o situácii na západnom brehu, kde teda tá e, situácia bola predmetom ich e, výrokov. Na oboch stranách sú e, je také nápetie, sú určité veci, na ktoré treba dávať pozor. Veľmi dobre si uvedomujeme, aká je situácia v Izraeli, kde sú tie isté obmedzenia, ako je to e, s koalíciou. No a takisto venuje sa veľká pozornosť vnútorným záležitostiam, napríklad konferencia Fatahu sa Pozrieme sa, čo prinesie. A celkom iste sú to otázky, na ktoré sa treba sústredovať. No potom sú ďalšie otázky v regióne. Nová administratíva Spojených štátov, ktorá sa ujme činnosti čo skoro, takže to sú tie okolností, ktoré máme. Takže je v skutku veľmi dôležité, aby sme zdôraznili, že to je teda riešenie v podobe dvoch štátov. Takže nie sú žiadne plauzibilné alternatívy. Včera večer tu v Bruseli som sa stretol s mladými lídrami, palestíncami, izraelčanami. Boli to, bolo to v kontexte uh, veľmi dôležité iniciatívy tohto parlamentu. Isté, že ľudia strácajú nádej, majú taký pocit, že sa nič nedeje v smere e, teda toho riešenia v podobe dvoch štátov, ale čo je dôležité, snažiť sa zvrátiť ten negatívny trend, konkrétne napríklad otázka gazy, osľovania. A je tu snaha dať eh, ľuďom nádej tým, že sa uskutočnia určité kroky na tvári miesta. Čiže vás, vaša otázka, pán predseda, bola, aký, je follow-up. My sa snažíme, snažíme sa napredovať, eh, snažíme sa o to, aby medzinárodné spoločenstvo bolo jednotné, aby palestinci brali do úvahy bezpečnostné problémy. Takže to sú tie kroky vpred. Ja si myslím, že to je dôležité urobiť momentálne. Ďalej je dôležité, že máme správu, je to zdieľané hodnotenie všetkých zainteresovaných strán. Je to dôležité, že to zdieľanie návrhy o tom, ako postupovať ďalej. Nie sú to maličkosti. Hovoríme konkrétne o krokoch vedúcich k dôvere, hovoríme o posilňovaní pas- palestíncov a brali do úvahy tie obavy o bezpečnosť zo strany Izraelčanov. Môžeme sa snažiť zbudiť pozornosť ale samozrejme je to otázka politickej vôle na obidvoch stranách a ja si myslím, že to je teda tá, e, ten skutočný problém. Teda tie návrhy, ktoré sme prezentovali, nie sú úplne nové. Každý, kto pozná túto situáciu, Izraelčania a Palestínčania, e, majú teda rovnaké návrhy, ale otázka je, a ako sa pohnúť v tomto rámci. Ja som presvedčený, že obidve e, strany, pre teda obidve strany by to bolo dobre. Takže je dôležité, aby tento medzinárodný front bol jednotný. To je ďaleko dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, takže to riešenie v podobe dvoch štátov. Ja nevidím žiadne plauzibilné alternatívy. Môžeme o tom hovoriť, No keby ste sa ma spýtali, aké sú plauzibilné alternatívy, no už nemám žiadne presvedčivé odpovede. Želáme si demokratický židovský Izrael, chceme statu štátnosti pre Palestínu ako odpoveď nie. Áno, ja si myslím, že táto odpoveď by mala byť áno, tak ja si myslím, že nemáme iné riešenie ako pohnúť sa k tomu riešeniu v podobe dvoch štátov ja som hovoril pár slov o kvartete. Ja si osobne myslím, že tento región je regiónom, kde sa treba sústrediť. Sú mierové iniciatívy na stole, takže to je teda ten impuls pre obe strany, aby sa pohli k tomuto riešeniu v podobe dvoch štátov. Ja som sa to snažil urobiť tým, že som prispieval eh, k práci Európskej únie, keď eh, iniciatíva prichádza z regiónu samotného, tak je to ďaleko efektívnejšie, ako keď to prichádza zo zvyšku medzinárodného spoločenstva. Som v stálom kontakte s Egyptianmi, s, Saudskou Arábiou, s Arabskou ligou, Takže je naozaj veľmi dôležité, aby sme sa v skutku pohli. Nie, nie je to tak, že nevidíme iné výzvy v regióne, nie, je, že by sme boli posahnutí touto otázkou, že by sme strácali prehľad o tom, čo sa deje v regióne. Isté, že sú tam mnohé iné úlohy v regióne, ale treba pokročiť v otázke Izraela, Palestíny a to potom sa nám podarí odstrániť jeden z hlavných zdrojov radikalizácia. Z toho dôvodu zastávam názor, že by sme sa to mali snažiť presadiť so všetkými stranami alebo za, zúčastnenými. Sú tam aj iné iniciatívy v tomto roku bol celý rad e, aktérov, ktorí oznámili, že majú záujem Spojené štáty, Rusi, Egyptiania, spomenul som francúzsku iniciatívu, určite o tom budeme počuť. Chcem povedať, že Európska únia to od samého začiatku veľmi podporuje a chcem povedať, že jedným z výsledkom bolo, že pomohlo to v tom, e, že táto otázka ostala na E, programe. Nož a pokiaľ ide o to, čo robí Európska únia, čo môže Európska únia urobiť, je veľmi dobre pripomenúť to, že sa máme sústreďovať na naše nástroje, aby sme napomohli napredovať v tejto otázke, čo ešte mimo kvartetu spolu s našimi medzinárodnými partnermi Robíme, robíme, tvári tam množstvo aktivít, nie sú tam iní aktivity aktéry, ktorí by mali také nástroje ako my, pokiaľ ide o tvorenie inštitúcie, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, pokiaľ ide o vzdelávanie na tvári miesta a pokiaľ ide o tú zelenú čiaru na e, mape pokiaľ ide o angažovanie sa v regióne, pokiaľ ide o poskytovanie impulzov pre obidve strany, osobné partnerstvo, na ktoré myslíme. To by bola dobrá platforma, aby sme sa angažovali na obidvoch stranách. Čiže to sú teda nástroje, ktoré nemá v rukách nikto iný. Ja si myslím, že Európska únia by to mala prezentovať, mala by sa angažovať s našimi medzinárodnými partnermi ďaleko viac ako kedykoľvek predtým na základe toho riešenia v podobe dvoch štátov. Čiže je to otázka, čo môžeme urobiť, aby sme um, privodili pridanú hodnotu to je všetko, pán predseda, čo som chcel povedať. Opäť, ja si myslím, tá angažovanosť, tá angažovanosť so všetkými, s medzinárodným spoločenstvom, s novou administratívou Spojených štátov a osobitne s cieľom, aby medzinárodné spoločenstvo bolo zjednotené tvár o tvár tomuto konceptu. Ja si myslím, že to bude úloha Európskej únie v blížiacom sa období. Ďakujem. Mač. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo veľvyslancovi Pierovi Dimondovi z Francúzska. Francúzsko pripravuje konferenciu o téme tohto regiónu. Možno by ste nám mohli vysvetliť, ako to zapadá do tohto riešenia kvartetu a aký je kontext európskej zahraničnej politiky a možno, že nám to pomôže pochopiť, ako lepšie môžeme tento proces podporiť. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za to, že ste ma pozvali. Sven Randogent. Som veľmi rád a som poctený, že tu môžem byť. A nechcem vám eh, zabrať veľa času, pretože Fernando to jasne povedal a ja nechcem opakovať, čo už oznelo. Viac ako čokoľvek iné by som sa pokúsil vysvetliť, aká, o čom je francúzska iniciatíva, kde sa nachádzame. Je to veľmi blízko k tomu, čo povedal Fernando. Potrebujeme oživiť riešenie dvoch štátov ako celý mierový proces e, vlastne sa pohybuje smerom naspäť. Možno to nie je celkom jasné a ak podporujeme riešenie dvoch štátov, čo bolo pred pár rokmi, samozrejme, myslím, že si to musíme uvedomiť. Naliehavosť e, tohto je spojená s mnohými dôvodmi, ktoré e, načrtol aj Fernando ohľadom e, nastávajúcej novej e, americkej administratívy. Jeden z prvkov je podľa mňa dôležitý a súvisí s ranou diskusiou o Sýrii. Pravda je taká, že keď e, sa stretávate s e, ľuďmi z tohto regiónu, či už sú to e, občanské spoločnosti, lídry alebo politickí lídry z rozličných politických e, skupín, už nikto nehovorí o mierovom procese pre Izrael a Palestíny. To už nie je priorita o tom nehovoria ani média, ani politik, politici. Ide o Sýriu, o obavy, ktoré súvisia s e, radikálnym tlakom, ktorý vidíme, ale veľmi málo, ak vôbec sa hovorí o mierovom procese na Strednom východe a z, dôvod, z tohto dôvodu e, sa Francúzi rozhodli zahájiť túto iniciatívu, pretože my sme mali pocit, že takáto, takýto stav je poprvé veľmi nebezpečný e, pre všetkých, nielen pre tie dve krajiny, ale aj pre Európu a medzinárodné spoločenstvo ako také. A potom e, status quo môže byť zavádzajúce, môže vyvolávať dojem, že táto situácia môže pokračovať bez nejakého rizika či e, hrozby e, ohľadom stability. Ale realita je presne opačná podľa mňa a je dôležité, aby e, sme to e, uznali a pripomenuli všetkým, a to je cieľom našej iniciatívy, že ak toto nebudeme brať vážne, ako tomu bolo pred pár rokmi, budeme sa potýkať s mnohými problémami v, ďalš- v blízkej budúcnosti. No a o tomto je francúzska iniciatíva. Má e, predovšetkým dva ciele. Najskôr oba s, e, riešenie dvoch štátov musí byť e, na, znovu na programe a znovu to musí byť téma na verejnú diskusiu. Dokonca iniciatívy. Po druhé, keďže sa tu nechceme zastaviť, e, toto riešenie dvoch štátov sa musí dostať naspäť na tú správnu cestu, pretože my nechceme začať nový proces, ale chceme začať veci riešiť tak, aby toto riešenie dvoch štátov bolo vo všetkých procesoch, v kvartete, v iniciatívach krajín, v, krajín v tomto regióne, ďalej aj styčného výboru, ktorý rieši ekonomické témy. A preto je dôležité zdôrazniť potrebu e, riešenia dvoch štátov. Možno, že ste videli správy či e, prieskumy, ktoré sa týkali e, tohto riešenia dvoch štátov v Izraeli alebo e, na strane Palestíny a analýza je vždy rovnaká. E, stále je tu väčšina, ktorá je za toto riešenie. Dve tretiny tých ľudí, ktorí sa vyjadrovali a ktorí reagovali, boli za takéto riešenie ako jedinú možnú e, možnosť. A zároveň rovnaká väčšina hovorí, že je to dnes nereál, nereálne, že sa to nedá presadiť a preto je čoraz naivnejšie hovoriť, že toto je jediným riešením pred nami. Samozrejme, že ten e, rozkol medzi e, v nádejou a realitou zvyčajne je živnou pôdou pre problémy, krízy, zúfalstvo a tak ďalej. Myslím si, že z tohto dôvodu sme našou iniciatívou chceli dosiahnuť predovšetkým to, aby sme to vrátili naspäť e, na agendu medzinárodného spoločenstva. Ako to urobíme? Naša iniciatíva je odlišná od predošlých. Nesnažíme sa za každú cenu obnoviť priame rokovania medzi oboma stranami. Vieme, že momentálne nie je na to vhodný čas. A keby sme prinútili obe strany e, sadnúť si za jeden stôl, by neprinieslo výsledok. Myslíme si, že nechceme znovu objavovať koleso. Je veľa procesov, ktoré už sú priamo, priamo na mieste, mnohé idei a princípy. Nechceme e, vlastne duplikovať veci, ktoré už existujú. Nechceme nastoliť, nariadiť e, nejaké riešenie za každú cenu. Realita je taká, aká je medzi oboma stranami a vieme, že nová americká administratíva čoskoro začne pracovať, e, zasiahne a mm, povie, aké je jej e, stanovisko. Tiež vieme, že ďalší partnery sa takisto angažujú, čiže nechceme niečo nariadovať e, alebo nanúcovať. Potrebujeme, aby si všetci uvedomili, že máme rovnaké názory, máme rovnaké myšlienky ohľadom tohto procesu. Nechceme byť ani exkluzívni. Od začiatku sme povedali, že e, ak sú nejaké dobré myšlienky, tak sú vítané. A keďže sme znovu zahájili našu iniciatívu, je tu určitá dynamika riešenia dvoch štátov, sme videli a Fernando sa o tom zmienil. Videli sme Egypt, Rusko americkú administratívu, doterajšiu, ako zasahuje a snaží sa. Máme veľmi dobrú správu kvarteta, to je veľmi užitočná e, správa pre nás všetkých. No a teraz tu máme iniciatívu palestinskej e, strany e, v spolupráci s rezolúciou OSN o osadách. Čiže znovu, naša iniciatíva sa nesnaží brániť iným v konaní. Problémom teraz je koordinácia všetkých, ale nemáme problém, ak iní partnery sa pokúsia e, byť toho súčasťou. O čo sa snažíme a v čo dúfame ako záverečný výsledok, keď sme zorganizovali stretnutie v júni v Paríži v rámci našej iniciatívy, tak sme povedali, že hľadáme do konca roku e, možnosť nejakej záverečnej konferencie. Ešte nemáme konečný dátum pred Vianocemi a pred e, dovolenkami. Je to trošku komplikované nájsť ten správny dátum, ale pokračujeme aj tu a myslím si, že táto konferencia sa pokusí o tri ciele. silnú politickú angažovanosť všetkých účastníkov pre smerom k riešeniu dvoch štátov a k princípom, ktoré sú za toto riešenie. Princípy usmernenia, um, referenčné hodnoty, ktoré boli schválené od roku 1967 či už je to rezolúcia OSN alebo iné dokumenty, cestovná mapa kvarteta, veľmi dôležitý dokument, ktorý je pozvánkou Jamesa Bakera, vtedajšieho generálneho tajomníka na konferenciu v Madrete. A mohli by sme takto pokračovať a menovať ďalšie. Pracujeme na tom, aby sme mali solidný základ, ktorý e, by to všetkým pripomenul. A chcem dodať aj to, že je tu mierová iniciatíva. Je to taký blok, ako by sme tu mohli pomôcť, aby tu bola no, no nová dynamika arabského mierového riešenia kde by sa vytvoril priestor možných kompromisov, pochopenia medzi oboma stranami a regionálnymi hráčmi. A myslíme si, že musíme nájsť spôsob, ako toto presadiť bez toho, že by sme žiadali o nejaké nové ústupky, pretože tie nedosiahneme. Ako môžeme túto arabskú mierovú iniciatívu dostať e, naspäť do chodu. Bolo to, e, máme to na stole od roku 2002, bez toho, že by sa v tom veľa urobilo. Druhý cieľ je snaha nastolať e, správne podmienky, praktické konkrétne kroky a návrhy, ktoré by umožnili vytvorenie toho správneho prostredia umožňujúceho riešenie dvoch štátov. Nájsť teda novú dynamiku. Ide o hospodársky rozvoj, ako na tom môžeme pracovať s našimi partnermi a ukázať, že medzinárodné spoločenstvo je tu a e, ochotne pomôže vytvoriť správne hospodárske prostredie, ktoré umožní napredovať momentálne, keď hovoríme o palestínskej hospodárskej situácii, tak e, mm, sme vlastne na ceste späť čísla rastu a mm, verejný deficit, nezamestnanosť idú zlým smerom. Takže to treba napraviť. Tiež musíme pomôcť palestínskym orgánom skonsolidovať štátne kapacity. Tu už je veľa medzinárodnej pomoci, ale ako to lepšie skoordinovať a zacieliť na skutočné potreby palestinskej strany. A samozrejme, tu úzko spolupracujeme s palestinskými partnermi, aby e, tu bol skutočný počet pocit vlastníctva tohto procesu? Ako zver, e, tiež prepojiť e, verejnú diskusiu na palestinskej či izraelskej strane? To, do ktoré som povedal na začiatku, občianská spoločnosť, organizácie na oboch stranách stratili e, nádej a dôveru v riešenie dvoch štátov a my potrebujeme prispieť k obnove tejto dôvery a aj verejnej diskusie, aby tu bola znovu dôvera. A po tretie, alebo tretí výsledok, ktorý by sme chceli získať z tejto konferencie, ktorú plánujeme e, zorganizovať počas nasledujúcich týždňov, je zabezpečiť potrebné následné kroky s tým, aby e, tí, čo sa veľmi zaujímajú o mierový proces, či už v e, Bezpečnostnej rade OSN, v, kvarte, v kvartete, naši partnery, napríklad nová americká vláda, ruská strana, aby sa mohli do tohto zapojiť, prípadne prevziať iniciatívu od Francúzska a pokračovať v danej iniciatíve s tým, aby e, riešenie založené na existencii dvoch strán sa vrátilo do stredobodu pozornosti. To sa môže zdať ako úzko zamerané, ak sa pozrieme na to, ako sa vyvíja diskusie v teréne, e, zistíme, že v súčasnosti ide azda o najdôležitejšiu otázku, najvýznamnejšiu výzvu, ktorej čelíme. Ak sa nám to podarí e, dostať späť na správny kolaj, môžeme len dúfať, že postupne e, mierový proces získa novú energiu a dynamiku. A Tuto by som ukončil, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. A teraz slovo dostane doktor Ben Meir. Bohužiaľ, pán predseda stratil mikrofon. E, videli sme veľmi veľa e, e, ilúzií, a ktoré sa potom stratili, boli porazené. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pre mňa je veľkou cťou že môžem byť v takejto spoločnosti predstaviteľov e, Francúzska a Európskej komisie. E, mal som čest sa s nimi stretnúť viac ako e, jedenkrát. Veľmi si vážim všetko, čo tu odznielo a súhlasím s viacerými poznámkami, ktoré tu odzneli dnes, ale aj predtým. Skúsim sa však vrátiť trochu späť a k e, princípu e, riešenia e, vo forme dvoch štátov. Prečo o tom hovoríme ako o jedinej možnej možnosti? Súvisí to s dôležitým princípom spolunažívania, že Izraelťania a palestinčania spolu nažívajú, či si im to páči alebo nie. To je nevyhnutné za akýchkoľvek okolností. To znamená, že v neprítomnosti riešenia založeného na existencii dvoch štátov, to sa nebude môcť e, e, udržať. E, Izrael nebude môcť pokračovať nekonečne do, dlho v okupácii. Každá strana musí existovať a neexistuje iná možnosť. Približím vám však určité ťažkosti. Musíme si položiť otázku, e, otázku prečo od roku 67, uplynulo už 70 rokov, prečo sa nepodarilo dosiahnuť dohodu. To je jednoduchá základná otázka, ktorú musíme zodpovedať. A odpoveď sa pokúsim e, rozdeliť e, na dve časti. Jednak to sú e, okamžité podmienky na Blízkom východe. Mám pocit, že akékoľvek snahy o obnovu rokovania medzi Izraelom a Palestínou tým, že poprosíme ich, aby sa postavili za stôl, takéto pokusy stroskotajú. Musíme si vnimnúť, e, všimnúť situáciu v Izraeli a v regióne. Izraelská vláda, podľa môjho názoru, nepodporuje e, riešenie vo forme dvoch štátov. Stačí sa pozrieť na skladbu e, vlády. Sú tu ministri, ktorí jednoznačne volajú po zavrhnutí myšlienky dvoch štátov a v podstate hovoria o anexii západného brehu. Čiže chýba tu skutočná podpora e, súčasnej izraelskej vlády. Po druhé, musíme si všimnúť izraelskú opozíciu. V súčasnosti neexistuje efektívna politická opozícia, ktorá by spochybnila súčasnú vládu, či už teraz, alebo po roku 2019, keď e, vyprší súčasný mandát súčasnej vlády obyvateľe Izraela e, e, e, viac menej sa posunili do stredu a vpravo od stredu. To je značná prekážka. Tretie. Po tretie, arabské štáty, i keď by radi videli koniec tohto konfliktu, sú podstatne viac zamestnaní vlastnými problémami a vnútornou bezpečnosťou E, Saudská Arábia a ostatné štáty e, e, Perského zálivu sú v kontakte s Izraelom, pretože podľa nich to je frontová línia obrany proti Iránu a nepovažujú za potrebné tlačiť, pretože sa domnievajú, že palestínska otázka nie je až taká urgentná ako kedysi. To znamená, že nie sú pripravené sadnúci za stôl e, rokovaní a e, tlačiť v tomto smere. Ďalej, e, palestínska samozpráva aj tu, žiaľ, musíme konštatovať, že v súčasnosti chýbajú lídry, ktorí by vedeli poskytnúť potrebné ústupky nevyhnutné na dosiahnutie dohodu. Palestinčania sú rovnako roztreštení, je tu Hamas, palestinská samozpráva nemajú e, rovnaký názor na mm, to, ako riešiť izraelsko-palestinský konflikt. To znamená, že nemôžeme očakávať nejaký významný posun na strane mm, palestinských orgánov. A posledná poznámka, ktorá mala byť v skutočnosti prvou, to je stanovisko novej e, americkej administratívy Trumpova administratíva, keď sa ujme vlády o niekoľko týždňov, nemá žiadne konkrétne stanovisko. Nie sme si istí, aký postoj zaujme eh, eh, Trump a jeho administratíva vo vzťahu k tomuto konfliktu. Vieme však, že prezident Trump sa nebude zobrať procesmi, eh, ktoré nemajú viac menej zaistenú šancu na úspech. Musí veľmi dôkladne zvážiť, e, než, než sa pripojí k obnoveniu e, vyjednávania. Ale e, v konečnom dôsledku bude sledovať svojich predchodcov, bude jednoznačne podporovať Izrael. Ak sa snažíme obnoviť rokovanie medzi Izraelom a Palestínou, musíme si uvedomiť, že bez americkej podpory a priamej účasti Spojených štátov tento proces sa nebude uberať e, žiaducim smerom. A posledná poznámka, a zda najdôležitejšia. Veľmi málo sa o tom doteraz hovorilo. Ide o psychologický rozmer izraelsko-palestinského konfliktu. Musíme si uvedomiť, že nech si myslíme e, čokoľvek ohľadom nejakých praktických krokov, aby sme e, posunuli tento proces. Existujú psychologické prekážky, ktoré bráne jednej aj druhej strane urobiť potrebné ústupky. I keď si uvedomujú, že sú nevyhnutné. A otázka znie, ako zmeniť historický kontext, ako e, riešiť náboženské otázky, e, ideologické e, prekážky. Ľudia na jednej aj druhej strane boli indoktrinovaní a nie sú pripravené, pripravení na potrebné ústupky, lebo im sa stále tvrdilo, že to sa nestane. Izrael eh, tvrdí, že Jeruzalem eh, zostane eh, trvalou, trvalým hlavným mestom Izraela a Palestíny, palestínčania hm, tvrdili, že to bude ich mesto a budú trvať na, práve na návrat palestínčanov hm, na územie Izraela. A kým nezačneme meniť E, verejné vnímanie, aby sa zmenil e, mentálny postoj, nedosiahneme žiadny pokrok bez ohľadu na e, našu snahu. A preto by som chcel odporúčiť, ešte predtým, ako sa obnovia rokovania, treba premyšľať o zmierení. Podľa mňa je to nevyhnutná podmienka akéhokoľvek úspechu a e, proces e, zmierovania musí zodpovedať tri otázky e, vytvoriť a posilniť dôveru. V súčasnosti dôvera medzi týmito dvomi štátmi je nulová. Musíme rozvieť kontakty medzi ľuďmi, robiť ďalšie opatrenia s tým, aby sme zmierňovali nedôveru. Po druhé, vzájomný pocit chýbajúcej bezpečnosti zmierovací proces, e, musí e, sa zamerať na to, ako posilniť bezpečnosť e, Izraela a Palestíny. Pocit chýbajúcej bezpečnosti bráni ďalšiemu napredovaniu. A tretia vec, to je odstranenie určitých ilúzií na strane Izraela a Palestíny. Ilúzia o tom, že budú mať všetko, že budete e, e, mať e, Hamas na jednej strane pravicových predstaviteľov Izraela, ktorí tvrdia, že to je naša zem, nevzdáme sa jej. Čiže sú tu veľmi vplyvné skupiny, ktoré musia pochopiť, že spolunažovanie je nevyhnutné a žiadna strana nedosiahne maximum. Na to potrebujem E, zmierenie a podľa mňa to znamená poprvé aktivity, medziludské vzťahy, obrovské rozpätie takýchto vzťahov. Nemám čas na to, aby som podrobne e, sa na tom e, pritom pristavil, ale zodpoviem prípadne otázky. Po druhé, v súčasnosti izraelská a palestinská vlády by mohli urobiť kroky na zniženie napätia, A tu viem, E, e, uviesť e, viaceré príklady, čo všetko dajú urobiť, bez toho, aby robili inak potrebné ústupky. A tretí smer je politický rámec, do ktorého tento zmierovací proces treba zasadiť na obdobie minimálne dvoch rokov. A tu podľa môjho názoru arabská mierová iniciatíva by mala byť základným e, e, rámcom e, posunu tohto procesu, pretože akákoľvek iniciatíva, ktorá nebude zastupovať plne arabské štáty, nebude úspešná. Mnohí z nás sa nazdávajú a aj kvartet si to azda myslí. Ja sa však domnievam, že ak chceme rozbehnúť tento proces, musíme zmeniť svoje myslenie, a musíme obnoviť a posilniť arabskú mierovú iniciatívu a z tohto hľadiska iniciatíva Únie a Francúzska môžu zohrať významnú úlohu. Vrátim sa k francúzskej iniciatíve a jednoznačne poviem, e, osobne sa domnívam, že e, treba ju realizovať, musí sa udiať. Otázka znie kedy a aký bude mať obsah táto konferencia je e, nepochybné, že e, e, pán Belmont by chcel, aby sa to konalo počas nasledujúcich týždňov. Podľa môjho názoru vyvienia tlaku tesne pred Vianocami, bez toho, aby sme presne vedeli, aké je stanovisko Trumpovej administratívy by bolo podľa mňa kontraproduktívne. Potrebujeme totiž viac času, aby sme sa na toto pripravili. Som presvedčený, že francúzska iniciatíva za podpory Európskej únie nesmie zlyhať. Musíme predísť takémuto zlyhaniu stoj čo stojí. pretože ak to zlyhá, bude veľmi obťažné vrátiť sa, eh, obnoviť tento proces eh, po tom, ako sme utrpeli takúto porážku, ktorá sa nemala eh, v prvom rade stať. Po druhé, aký bude program táto konferencie. Programom francúzskej iniciatívy e, e, by mal byť samotný proces. Čo urobiť počas nasledujúcich dvoch rokov? Mám ten pocit, že Trumpová administratíva nebude sa môcť sústrediť na e, izraelsko-palestinský konflikt počas určitej doby. Prezident Trump bude mať podstatne naliehavejšie problémy podľa jeho názoru a pokiaľ bude tu e, chyba takáto naliehavosť, e, izraelsko-palestinský konflikt bude na vedľajšej kolaji a to umožní Únii a francúzskej iniciatívy, aby využila obdobie 18 až 24 mesiacov, aby začala pripravovať pôdu pre e, obsiažné rokovanie medzi dvomi stranami. A preto podľa mňa Francúzsko unijná iniciatíva má obrovský význam. Mala by pripraviť pôdu pre e, vážne e, rokovania. A preto si myslím, že francúzska iniciatíva má obrovský význam, ale treba urobiť určité kroky v súvislosti s prípravou priamo na mieste. Napríklad treba sa snažiť aby, zabezpečiť, aby e, Izrael sa stotožnil s izraelskou mierovou iniciatívou. Netanyahu už naznačil, že určité prvky iniciatívy sa mu pozdávajú. Treba sa pokúsiť presvedčiť Hamas, aby sa stotožnil s arabskou mierovou iniciatívou. E, môžeme e, sa spoliehať na Katar, Turecko, krajiny, ktoré majú dobré vzťahy s Hamasom, aby mu vysvetlili, prečo je nevyhnutné ísť týmto smerom, pretože ich e, Mm, e, sny o zničení Izraela im e, e, niekam nedostanú. Musíme sa snažiť zmierniť tento problém. Pokiaľ Hamas a ďalšie extrémisty budú volať po zničení Izraela, budú nahrávať izraelskej pravici a tá bude dôvodne argumentovať, prečo by sme mali s nimi rokovať a robiť im ústupky, keď nás chcú zničiť a zavraždiť to znamená, že je tu veľa práce, ktorú musí odviesť Francúzsko a Európska únia, musí pripraviť pôdu, vzťahy medzi jednoduchými ľuďmi, medzi vládami a vytvoriť politický e, e, rámec, e, ktorý získa podporu medzinárodného spoločenstva, arabských štátov, Izraele, určite Hamasu. A potom by bolo možné začať proces, pri ktorom Obidve strany si sadnú za rokovací stôl. Nevieme, čo sa stane počas nasledujúcich dvoch rokov, ale e, môžem kategoricky vyhlasiť, že súčasné vedenia Izraela a Palestíny nie sú schopné, nie nebudú schopné e, e, poskytnúť nejaké ústupky, významné ústupky, ktoré rozbehnú proces. A preto musíme začať premyšľať po novom, ako využiť francúzskú iniciatívu ako nástroj, úspešný nástroj na prípravu pôdy. A to je skvelá príležitosť vzhľadom na súčasný stav v Spojených štátoch, vzhľadom na e, skutkový stav na Blízkom východe, vzhľadom na to, že žiadna strana nie je pripravená na e, potrebné ústupky. Práve tu Francúzsko a Únia môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri rozbehnutí tohto procesu a po uplynutí roka a pol, dvoch rokov, kto vie, e, e, možno, že aj Izrael, aj Palestina budú vnímavejšie a pripravenejšie počúvať, prečo e, rozhodnutie v podobe dvoch štátov je jediné praktické možné, ktoré poskytne dokonalú bezpečnosť Izraelu a naplniť e, e, ašpirácie e, palestinčanov o vlastný štát. To, to nie je nejaký sen, to sa môže stať, ale musíme mať konkrétny akčný plán, ktorý rozbehne tento proces. Nesmieme podliehať nejakým, nejakému rojkovaniu Eh, pretože Obamova administratíva dvakrát už zlyhala a eh, chýba tu dôvera v súčasnosti ani Izrael, ani Palestína, ani Spojené štáty totiž nezvážili dôkladne, čo všetko je potrebné urobiť, aby sa eh, zmenilo verejné vnímanie, mentalita verejnosti s tým, aby obidve strany si sadli za rokovací stôl, aby sa vnímali ako partneri, ktorí dokážu spolunažovať v pokoji a bezpečnosti. To je našim cieľom. Domnívam sa, že je to realizovateľné, pokiaľ vytvoríme, a to veľmi dôkladne, príslušnú základňu. Hm, ďakujeme pekne, pani Kanieta. Ďakujem pekne, pán predseda. Vidím tu isté protirečenie medzi obidvoma rečníkmi, konkrétne medzi pánom Gentilínom a pánom profesorom, pretože pán Gentilini, vy počiarkujete dôležitosť prítomnosť, prítomnosti Spojených štátov v mierovom procese. Na druhej strane Pán profesor hovorí, že neprítomnosť e, Spojených štátov kvôli prebiehajúcim zmenám e, chápe ako šancu pre Európsku úniu, aby zohrávala rozhodujúcu či vplyvnú rolu. Ja osobi, osobne som skôr skeptika, skeptická na základe skúseností, ktoré máme. Chcem vás obidvoch požiadať, ale spýtať sa vás, e, čo je, možno nie je to správne slovo, ako predvídate Trumpovú politiku na blízko, teda voči e, Blízkému východu a čo bude teraz s tou koncepciou e, dvoch štátov? Pán Paniu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pánovi Žentolinimu a pánovi Benmerovi za prezentáciu. Myslím si, že načasovanie je vhodné o niekoľko niekoľko týždňov pred novou francúzskou iniciatívou, ktorú pripomenul Pierre Dimon a niekoľko týždňov po zvolení Donalda Trumpa je to čas eh, veľkej neistoty, ako to pripomenul pán Van Mer. Uh, Eh, aj pán predseda Brok, musíme reagovať pozitívne a, eh, a tým pozitívnym bolo aj zorganizovanie tohto stretnutia. Eh, tu je veľa symbolov. V roku 2017 sme cíť 67 rokov po pláne na rozdelenie Palestíny, 50 rokov po v novembri 2017. Toto je symbolický rok. Bude to teda symbolický rok, e, ktorý nás vyzýva smerom ku konkrétnym riešeniam, ako ste to formulovali vo vašich príspevkoch. Na druhej strane si musíme zapamätať, že zvolenie Donalda Trumpa pá znovu zamiešalo karty. Sú tu príležitosti, ako to pripomenul pán Ben Mer, pre Európu v momente, keď je jasné, že Spojené štáty nie sú pripravené sa angažovať v riešení tohto konfliktu. Našou zodpovednosťou ako Európanov eh, naša úloha je väčšia ako kedykoľvek predtým a to odzrkadľuje aj francúzska iniciatíva. Štyri otázky. Prvá, problémy, či už sme e, v Palestíne alebo v Izraeli, e, problém e, je spojený s líderstvom. Ani Mahmud Abbas, ani Benjamin Netanyahu nesplňajú všetko, čo je potrebné. Čo teda znamená, že nestačí, aby sa E, len aktéry zišli a sadli si za jeden stôl, tak to e, správne pripomenul aj pán Ben Mer. Ako po takej iniciatíve, ako je napríklad Francúzska s podporou EÚ, e by bolo možné vyriešiť tento problém nedostatku politického líderstva, umožniť skutočne začať znovu obnoviť mierový proces. Po druhé, ďalšia otázka dnes e, samotné riešenie dvoch štátov e, sa zdá ambicióznym politickým cieľom e, v realite, kedy pokračuje kolonizácia a schopnosť existovať pre Palestínu je čoraz menšia. Ako Európska únia môže tento proces zmeniť, napríklad zastaviť kolonizáciu, ako, eh, aké opatrenia treba prijať eh, semerom k riešeniu dvoch štátov, kde eh, teda mm, sme v označovaní produktov, ktoré pochádzajú z týchto kolónií, e, tak ako sme to mali e, na stole v novembri minulého roku. Potom tretia otázka sa týka dôvery konferencia, ktorú Francúzsko spomenulo, o čom sa bude diskutovať. Príde Izrael alebo nie? E, pán Netanyahu je už pod tlakom svojej vlády, aby neprišiel. Takže mohli by ste nám povedať viac o tejto téme, pokiaľ ide o prítomnosť či neprítomnosť pána Netanyahu a potom obnovenie mierového procesu je spojený s e, arabskou mierovou iniciatívou z roku 2002. E, z roku 2002. Teda e, toto si zaslúži aktualizáciu alebo znovu opätovné potvrdenie. Je tu váhanie zo strany niektorých arabských krajín a pokiaľ ide o aktualizáciu týchto iniciatív, mohli by ste nám k tomu povedať, uh, viac, ako je akceptovateľnosť táto, pre túto mierovú iniciatívu, či už v Palestíne alebo Izraeli. To je kľúčové, pretože ak sa nám to podarí, tak spolu tu bude, budú Arabi a Izraelčania um, spolu budú pracovať na tomto cieli. Máme tu radikálne frakcie v Izraeli či Palestíne, tak ako to pripomenul Benmer vo, svojej, vo svojom príspevku teraz má slovo pán Jurek. Pán Jurek. Ďakujem pekne. Musíme myslieť celý čas na mier. Totiž tá situácia trvalého konfliktu je nezriesiteľná pre všetkých. Izraelu ide o to, aby zabezpečil mier Izraelčom, Izraelčanom. Situácia je neúnosná, situácia neúnosná takisto pre moslimsko-arabskú spoločnosť, pretože e, čakajú na to riešenie formou dvoch štátov. Tá situácia je veľmi zlá pre kresťanskú menšinu v arabskom svete. Čiže táto práca v prospech eh, mieru znamená vytvorenie mierových eh, podmienok. Mne sa zdá, že momentálne sme sa ubrali tou najhoršou cestou. Svetá Zem. To je tiež jedna dôležitá otázka. A vzniká taký dojem, ako keby bolo všetko v poriadku, že ide o dôveryhodných partnerov. My hovoríme o tom, že ten či onen minister e, sa vyjadruje tak či onak v prospech riešenia vo forme dvoch štátov. Konkrétne sme počuli už v tomto sále, že e, Gaza je riadená tak, kde sa e, nerešpektujú ľudské práva, kde vládne despotizmus. Je to vláda, ktorá je hrozná pre vlastné spoločenstvo. My zatiaľ tvrdíme, že to v poriadku. Predstavme si, že zajtra v týchto podmienok, za týchto podmienok vznikne Palestína. No a niekto môže povedať, že to, čo ja hovorím, že teda hovorím argumenty proti postulátu, ktorý som formuloval na začiatku. A chceme mier, a chceme mierové podmienky, musíme si uvedomiť, že je dôležité splniť isté podmienky voči vlastnému spoločenstvu. Oni majú teda zatiaľ dve štáty, nie sú suverénne. Po druhé, si treba uvedomiť, že musia byť vieryhodní, pokiaľ ide o e, mier, o mier s Izraelom a po tretie musia byť vieryhodní, pokiaľ ide o spoločný mier v krajine, ktorú by mali riadiť. Ešte raz chcem zopakovať, že keď chceme riešiť túto otázku, musíme si uvedomiť, že e, nemáme dočinenia s dvomi vieryhodnými partnermi. To je tá falošná predstava. Mier v Svetej Zemi môže vzniknúť iba na základe porozumenia v tejto Svetej Zemi medzinárodný názor je síce dôležitý, ale zatiaľ to nie je riešenie problému. Zdá sa mi, že keď sa uberáme týmto smerom, tak oddialujeme túto perspektívu mieru miesto toho, aby sme ju približovali. Ďakujem. Pane Waltmans, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať rečníkom za ich výklad. že nie som z toho nejaká veľmi šťastná. Ja si myslím, že dnes mm, sme nedostali načrtnutý pozitívny obraz o budúcnosti. Mám niekoľko konkrétnych otázok. Minulý týždeň sme diskutovali o tejto téme s pani Mogherini ja by som rada položila rovnaké otázky našim hosťom. Poprvé, nikto z vás sa nevyjadril k tomu, ako máme zaobchádzať s projektami, ktoré boli financované zo strany Európskej únie a boli zničené ako dieťa ma učili, keď niekto zničí majetok druhého, tak treba ich uhradiť. A preto si myslím, že by sme mali žiadať, že teda tie projekty, ktoré sme financovali a ktoré sa zničili, by sa mali opraviť. Rada by som si vypočula názor panelistov. No, Niektorí rečníci už o tom hovorili, že existuje celý rad e, mierových iniciatív, ktoré už bežia, ale pokrok tu veľmi nevidím. Aj dnes sme to počuli konkrétne neexistuje koordinácia medzi tými rôznymi iniciatívami, iniciatívami. Nemohla by tu zohrávať úlohu Európa alebo pani Mogherini, keby sme to mohli spojiť, aby sme mali akčný plán s konkrétnymi lehotami. Tento konflikt trvá dosť dlho. V roku 2016 je stále to isté. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Georgiu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, hádam, verím v to, že to, čo sa tu e, deje, je iba rozprávanie o tom, ako napredovať. Chcem poblahoželať e, predstaviteľovi Francúzska za jeho návrh, ale súhlasím s profesorom, ktorý povedal, že to pripravujeme príliš rýchlo. Hádam by bolo lepšie, keby sme tú konferenciu troška odročili. Je tu niekto, ktorý by bol taký odvážny, aby povedal, že Izrael si neželá vôbec žiadne riešenie osobitne po e, voľbách nového prezidenta v Spojených štátoch amerických sa cítia slobodnejší alebo voľnejší v tom ohľade, aby sa uberali tým smerom, ako je ničenie e, budov, vyháňanie z domovou tisícok palestíncov, nedávno viac ako 1500 ľudí, nedávno a ďalej vytváranie nových e, osídlení v oblastiach, e, kde zvykli žiť palestínčania. Dokonca budovy, ktoré boli skonštruované, postavené za peniaze Európskej únie, boli zničené a nahrádzajú ich e, osídleniami určenými pre Izraelčanov. Takže moja otázka znie, e, net tej sily na planéte, teda že tieto sily by presvedčili, aby Izrael zmenil smer v porovnaní s tým e, smerom, akým e, sa uberal. Turecko možno má vplyv na Hamas aby, im Turecko, aby Turecko povedalo Hamasu, ako sa má správať. Dokonca Turecko eh, by sa mohlo stať takýmto štátom. Ako dať dobrú radu Hamasu? Vy ste sa vyjadrili v tom zmysle, že odkedy Hamas pôsobí v prospek e, deštrukcie Izraela, že odtedy ne, neexistuje žiadne riešenie, ale prosím vás, e, načúvajte. Ja súhlasím s vami, že Hamas niečo také tvrdí, ale to sú Izraelčania, ktorí tak e, konajú, tak konajú proti palestínčanom a snažia sa ničiť e, palestínčanov. Ešte teda niekoľko slov z mojej strany. Nebude nikdy žiadne riešenie, ale musíte si spomenúť, e, že pred dvomi rokmi, pokiaľ ide o situáciu Izrael-Gaza, zabili viac ako 3000 ľudí e, v priebehu dvoch mesiacov Pripomeň, pripomeňme si, že v tom istom období palestínske ženy e, porodili to isté množstvo detí. Ďakujem pekne. A teraz pán Durán. <coughs> Merci, euh, madame la présidente. Pekne, pani predsedníčka, ďakujem za tieto vysvetlenia ktoré boli na jednej strane zaujímavé, ale bolo to sklamanie na strane druhej, hlavne pokiaľ ide o vzťahy s Európskou úniou. Chcela by som... Sú tu samozrejme analýzy geopolitické, vy, ste vysvetlili rozličné e, dôvody veľmi dobre, pokiaľ ide o realitu. Ale ja by som sa chcel vrátiť k schopnosti Európskej únie, keďže sme tu v Európskom parlamente, vrátiť sa k tejto kapacite konať konkrétne v dvoch eh, bodoch. Počúvam vysvetlenia v tom zmysle, že musíme zlepšiť mierový proces. Mm, možno sa milím a vy mi to dokážete, že jeden z partnerov EÚ a síce Izraelská vláda sa len veľmi vzdialene zaujíma o to, o to smerovanie, ktoré nie je vždy správne, ktoré prichádza z Európskej únie. Pokiaľ ide o situácii kolóny a um, produkty, ktoré sú tam vyrábané. Či ide Európsky parlament alebo Európska únia v roku 2012, ale aj nedávno v roku 2015, pripomenuli, že výrobky kolónií sa nedostanú na európsky trh bez toho, aby boli tak označené. Európska únia pripomína, že produkty, výrobky z týchto osád keďže tieto osady, osídlenia nie sú uznané v rámci medzinárodných štandardy, e, teda nie sú výsledkom obchodných dohôd medzi Izraelom a Palestínou. Takže prvá otázka, ktorú vám kladiem, pán Gentilini. Európska komisia je e, garantom zmluv a v tom sa zhodneme. Nehovorím o práci, ktorú robíte e, v súvislosti s rokovaniami a s mierovým procesom všetko, čo, všetku tú energiu, ktorú do toho vkladáte. Ale k tejto téme zaujímala sa Európska únia o implementáciu v roku 2012, pokiaľ ide o označenie týchto výrobkov. Sú tu nejaké štúdy, aké sú výsledky, čo o tom vieme? Vo Francúzsku sa ešte dá kúpiť víno, kde, kde sa hovorí uh, ktoré je označené značkou Jude Samary. To je prvá otázka. Druhá otázka. Viete, že to ničenie v Palestíne, počet, e, či už ide o školy, ihriska, e, alebo vodné e, cisterny, tieto sú ničené izraelskou vládou. Chce Európska únia nejaké finančné kompenzácie za zničenie týchto zariadení? A ak áno, prečo? Nemáme tie sumy, prečo tie sumy dávame, e, alebo proste nezastavíme platby smerom do Izraelu a nenahradíme tieto, e, toto ničenie. A ďalšia otázka, pán Loran Fabius tedajší minister zahraničných vecí e, Francúzska povedal, že otázka uznania palestínskeho štátu bude priamo spojená s prítomnosťou alebo neprítomnosťou na tomto rokovaní o miery, či teda bude Izrael prítomný alebo nie. Ale ak Izrael e, nebude sedieť za týmto rokovacím stolom, tak má francúzska vláda v úmysle dodržať slovo, ktoré dal jej minister zahraničných vecí? Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz e, pán Adaktuson. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Mám dve otázky. Pokúsim sa byť stručný. Prvá otázka je na pána Benamora Palestinské centrum pre verejnú mienku uh, hovorilo, že iba 33 uh, palestínčanov podporuje pozíciu vlády, ktorá je za francúzsku iniciatívu. 35 hovorí, že iniciatíva splňa požiadavky palestínčanov vzhľadom na tieto čísla, tá, tento nedostatok podpory na oboch stranách. Ako môžete pokračovať v tejto iniciatíve? Druhá otázka na pana Gentiliniho, e, prezident Mahmud Abbas e, opakovane odmietol obnoviť bilaterálne mierové rokovania s Izraelom. Hoci izraelský premiér ho pozval na začanie rokovaní bez podmienok. Pán Netanyahu tiež vyjadril vôľu prísť do Ramala a, a prehovoriť pred palestinským parlamentom, pozval pána Abasa, Abasa aby sa takisto dostavil do izraelského e, parlamentu. E, ako najväčší darcovia pre palestinské orgány má Európska únia schopnosť vyvinúť tlak e, na to, aby sa už neotálalo s mierovým procesom. Ďakujem pekne a teraz e, dávam slovo pánovi Freundovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Včera večer sme mali e, výbornú večeru s mladými vodcami Palestíny a čo e, sme cítili bolo, že aj keď e, sedí e, Izrael a Palestína v jednej miestnosti, delí ju oceán a je dôležité, aby sme skutočne vytvorili dôveru v to, že zmierenie je číslo, prioritou číslo jedna. Ale chcel by som položiť otázku, ktorá sa týka dvoch amerických prezidentov. Obaja už nie sú prezidentami Jimmy Carter eh, eh, napísal v New York Times eh, článok, kde žiada súčasnú vládu, odchádzajúcu vládu Baracka Obamu, aby uznala Palestínu. Tak ako to urobili mnohé ďalšie krajiny a ja si kladím otázku, či by Allen alebo niekto iný chcel komentovať to, či je tu reálna cesta pre mm, to, že v ďalších týždňoch Donald Trump e, sa takéhoto niečoho ujme. Nevieme nič o Donaldovi Trumpovi a jeho politike na Strednom východe. A to, čo povedal, v podstate bolo, že Izraelčania sú e, úžasní ľudia. Je to sú, úžasná krajina, ale okrem toho tam teda nebolo nič, čo by sme mohli e, vyvodiť z jeho slov. Ale v interviu pre New York Times povedal, že e, Jordan Kushner, jeho ho zať e, povedal, že teda či sa bude pracovať smerom k mieru, na Strednom východe zostáva otázne a mm, neviem, či to nie je niekto nejaká z tých ďalších myšlienok, s ktorou prišiel e, Donald Trump, či má nejakú hodnotu. Možno teda o tom viete niečo viac. Ďakujem. Ďakujem. Pán, pán Orden. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Jeden z rečníkov povedal, že je tu e, taká nie veľká angažovanosť zo strany americkej e, administratívy, ale Francúzsko sa tiež zaoberá svojimi nastávajúcimi prezidentskými voľbami a zmenou vlády, takže nie som si istý, ako Francúzsko sa bude v budúcnosti sústrediť na mierový proces. Chceme pokračovať, angažovať e, sa nejakými gestami, alebo chceme skutočne pomôcť. A musím povedať, že e, v protiklade s niektorými kolegami e, neviem o žiadnej krajine, ktorá by chcela mier viac ako Izrael. Mier, bezpečnosť a slobodu a Netanyahu sa angažuje za riešenie dvoch štátov to musíme mať na zreteli. E, Izrael odišiel z Gazy. Gaza je v rukách teroristov. Takže ľudia v Gaze nemajú vôbec žiadnu slobodu pod kontrolou Hamasu. Izrael e, od začiatku svojej existencie 69 rokov e, je pod palbou, neustále sa na ňo útočí, je to veľmi malý a zraniteľný štát, to si musíme zapamätať. Viem, že e, aká je úloha Európskej únie. Snaží sa zúfalo e, byť e, aktérom na svetovej scéne, ale možno namiesto toho by som navrhol, aby sme, a teraz nadviažem na kolegu, využiť eh, svoje možnosti a snažiť sa dostať palestínčanov za stôl. My sme najväčší finančný darca pre Palestínu a čo za to máme? Aké politické prostriedky máme? Vôbec nijaké. Žiadny pokrok. Eh, Potrebujeme sa Potrebujeme, aby sa vrátili za rokovací stôl a namiesto veľkých gest možno by sme sa mali sústrediť na menšie veci. Napríklad zlepšenie e, situácie na hraničných prechodoch e, na západný breh e, v oblasti Gazy čo by sa malo urobiť medzi palestinskými a izraelskými e, e, vládami. To by bolo užitočné. Veľa praktických projektov, kde by sme mohli pomôcť na miesto toho, že by sme vzbudzovali falošné nádeje na medzinárodnej scéne. Nejde o uznanie. Vieme, že jediný spôsob a riešenie je bilaterálne rokovanie medzi Palestínou a Izraelom. A musíme urobiť maximum, aby sme im pomohli a nemali by sme tento, e, túto perspektívu ešte viacej oddialovať. Ďakujem. A teraz pán Weigl. Ďakujem pekne. Obávam sa, že panelisti pochopili, že po tejto diskusie si musí, musia vypočuť, prečo európska úroveň nemôže zohrávať úlohu v mierovom procese na Strednom východe. <clears throat> Naše stanoviská sú diametrálne odlišné a my jednoducho hovoríme dvomi jazykmi. Nejde o uznanie Izraela, záruky či presvedčenie, že Izrael má právo existovať a mať bezpečné hranice alebo odsúdenie všetkých, ktorí chcú túto krajinu zničiť. Alebo že už toto je nesporné v Európe. My musíme diskutovať o tom, čo sa dá urobiť pre pokrok v tomto procese, ktorý je procesom iba slovne, pretože tam žiadny mier nie je. Pokúsim sa položiť pár otázok. Je zaujímavé, že ho, keď hovoríme o izraelsko-palestinských vzťahoch a skutočnosti, že riešenie dvoch štátov sa stáva takým preludom e, stále viac, nehovoríme o nástrojoch, ktoré sú reálne a k dispozícii, kde by Európa mohla zohrať úlohu. Predovšetkým, ako povedal pán profesor, francúzska iniciatíva a iniciatíva arabského mieru a medzinárodné právo. A mm, medzinárodné právo a humanitárne právo poskytujú nástroje. Ak sa budeme držať medzinárodných zákonov, tak potom bude jasné, že Izrael nie je demokratickou krajinou tohto regiónu, ale aj krajinou, kde demokratické pravidlá sú porušované. A to veľmi vážne. Od uh, základného zaobchádzania s ostatnými palestínčanmi e, po 800 detí vo väzeniach 5000 alebo viac väzňov či zadržaných e, úplne nepriateľné podmienky zadržiavania. Členovia parlamentu sú vo väzeniach a tak ďalej. Takže hovorme jasne. Môžete byť priateľom Izraela, a položiť takéto otázky, inak nemôžeme dosiahnuť žiadny pokrok. Dnes som získal informáciu, ktorú vám poskytnem. V liste pani Mogherini skupina mimovládnych organizácií sa snaží upozorniť na to, že v máji minulého roku projekt uh, Law Train uh, bol zahájený a získal podporu e, európskych prostriedkov. Ide o harmonizáciu vyšetrovacích e, techník medzi rozličnými krajinami preto, aby sme čelili novým výzvam medzinárodnej kriminality. Projekt e, sa koordinuje Izra- Izraelskou e, univerzitou s účasťou Izraelského ministerstva pre verejnú bezpečnosť Federálneho ministerstva pre e, spravodlivosť v Belgicku, Portugalsku, v Španielsku a tak ďalej a tak ďalej. A tento projekt hovorí sám za seba pretože technika vypočúvania v Izraeli Niečo o tom vieme a palestínčania o tom vedia ešte viac. Ako môžeme spolupracovať eh, s, v takýchto podmienkach a správať, tváriť sa, že všetko je v poriadku? Ďakujem pekne, pán López. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to určitý konsenzus, e, ten konflikt e, e, je čoraz viacej taký zmrazený, riešenia, ktoré už vôbec nevidíme. Lídry krajín nie sú schopní e, čeliť týmto výzvam a rokovať, čiže nevidíme e, v blízkej dobe žiadne riešenie. Od roku 2006 e, nebolo, nebola žiadna zmena. Takže je tu iniciatíva pána Kerryho, ale bez výsledku. Ja mám jednu otázku. Predovšetkým, ako presvedčíme hlav, dvoch hlavných hráčov, aby si sadli za jeden rokovací stôl. Jeden e, z tých partnerov chce multilárne stretnutie a Izrael bilaterálne. E, z USA palestínčania hovoria o predbežných podmienkach, hraniciach, okupácii. Izraelčania žiadajú, aby tam neboli žiadne predbežné podmienky. Ako teda sa k tomu bude pristupovať e, a vzhľadom na tieto ťažkosti? Ehm, poznáme už roky. Potom hovoríme o vplyve Európskej únie. Európska únia má vplyv. A poslanci tu majú rozličné názory. Chceme, aby Európska únia vyvinula tlak, ale ako? Máme nástroje, trhy, trhové nástroje, prostriedky, ktoré poskytujeme palestinskej vláde, ako teda e, vyťažiť z toho vplyvu. Riešenie dvoch štátov. Myslíte si, že jedného dňa bude toto riešenie eh, možné, ak eh, palestinské územie sa rozpadne kvôli e, geografickým zmenám, e, takéto riešenie dvoch štátov nebude už reálne. Hoci súhlasím s riešením dvoch štátov, kladem si otázku, či to bude možné. A potom národné zmierenie v Palestíne sa možno deje. Ak by to tak bolo, mali by sme tu nový faktor pre dynamiku tohto procesu. Ďakujem. Pán Preda, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel som jednoducho povedať, že už sme mali diskusiu minulý týždeň v plenárke, kde boli pozície, ktoré odzrkadľujú to, čo sme už povedali. Naša frakcia návrhla diskutovať najskôr v AFETE. Ja osobne e, s veľkým zármutkom vidím, aký entuziasmus e, e, získava E, priame rokovanie, ako ho kolegovia spochybňujú. Ak chceme e, urobiť niečo užitočné, tak musíme podporiť myšlienku priamých rokovaní bez podmienok, pretože inak tu budú tie nekonečné litánie, ktoré stigmatizujú jedného či druhého aktéra v tomto regióne. Ďakujem, Kristian. A teraz by som požiadala všetkých troch panelistov, aby reagovali na komentáre a otázky. Navrhla by som 5 až 7 minút a potom e, zapnem stopky. Začnem opačne. Pokrosím doktora Benmera, aby začal, potom pán Dumont a potom pán Giantellini. Thank you so much. Um, about... Veľmi pekne ďakujem. Pýtali ste sa, či vieme predvídať, predpovedať, ako si bude počínať pán Tr- prezident Trump. To asi nedokážem, ale pokiaľ ide o Izrael a izraelsko palestinský konflikt, dali by sa povedať, že prezident Trump bude pravdepodobne pokračovať v podpore izraelského štátu na základe mojich vedomostí e, podporuje riešenie vo forme dvoch štátov, ale zatiaľ neexistujú žiadne akčné plány, prípadne stratégie e, na pôde e, novej administratívy a z tohto dôvodu aj vravím, že Spojené štáty je nezastupiteľným prvkom hľadania riešenia ale chcem povedať, že v súčasnosti Spojené štáty sa nebudú efektívne angažovať a to poskytuje Únii e, príležitosť pripraviť pôdu. Nie e, nahradiť Spojené štáty, ale pripraviť pôdu na to, aby o rok a pol e, obidve strany boli viac naklonené načúvaniu a premyšľaniu o tom, aké ústupky by vedeli urobiť a dokonca aj uskutočniť takéto ústupky. Po druhé, treba rozlišovať podľa mňa medzi Izraelom ako štátom a, alebo krajinou a vládou. Plne súhlasím s pánom e, Vermondom. Všetky prieskumy verejnej mienky e, hovoria, že aj v Izraeli, aj v Palestíne väčšina obyvateľov podporuje riešenie e, na základe dvoch štátov. Práve vláda je proti. E, a treba mať odvahu povedať, e, že nemyslím si, že súčasná izraelská vláda alebo e, palestinská administratíva e, sú schopné alebo ochotné urobiť potrebné ústupky. Keby Netanyahu urobil nejaké kroky týmto smerom, jeho vláda by sa rozpadla, pretože členovia koaličnej vlády E, mm, jednoznačne e, volajú po e, práve neobmedzenom prístupu k západnému brehu. Keď hovorím o Hamase, o Turecku a tak ďalej, Hamas musí a stane sa súčasťou akéhokoľvek mierového procesu. Bolo by ilúziou domnievať sa, že dokážete sa dohodnúť s admi- palestinskou administratívou a budete pritom ignorovať Hamas. A to bez ohľadu na to, čo Hamas verejne vyhlásil ohľadom e, e, snahy zničiť Izrael. Avšak Hamas e, si uvedomuje, a viem to z prvej roky, vie, že Izrael pretrvá, treba hľadať formu koexistencie. Treba poskytnúť Hamasu nejaké východisko. Turecko, Katar a ďalšie krajiny, ktoré majú vplyv, by mali začať rokovať s Hamasom, aby akceptoval takúto realitu. Hamas je na to pripravený, ale potrebuje e, si zachovať tvar. Diskusie na túto tému môžu pokračovať nekonečne dlho, ale princíp toho, čo vravím, nepochybne platí. Ľudia, ktorí mali e, e, kontakty s Hamasom, s Tureckom a s Katarom, ako napríklad ja, počúvajú stále to isté a síce, že to je absolútne reálne. Môžeme e, opakovať e, všelijaké mm, príkoria, ktoré mm, Izraelčania a palestinčania si navzájom robili nie, že by jedna strana bola eh, absolútne nevinná. Počas uplynulých 50 rokov a jedna druhá strana eh, robili a stále robia obrovské chyby. Eh, niekedy hovoríme, kto nesie väčšiu vinu. V každom prípade je jasné, že okupácia nie je dlhodobo udržateľná a musí sa skončiť. Ako to ukončiť? Na to treba zohľadniť všetky prvky, o ktorých sme diskutovali doteraz. A v tom aj tkvie tá komplikovanosťou. Musíme to veľmi dôkladne e, zvažovať. E, pokiaľ ide o francúzskú iniciatívu a účasť na konferencii, ja si nemyslím, že akákoľvek medzinárodná konferencia, kde nie sú zastúpení Izraelčania a Palestínčania, e, bude praktická. Nebude účinná. Potrebujeme získať na takúto konferenciu Izrael a Palestínu za predpokladu, samozrejme, že Netanyahu nepríde, keď e, bude mať pocit, že na neho budú tlačiť. Treba mu povedať, že konferencia je určená na to, aby e, zahájila nový proces, ktorý som spomínal predtým, e, zmierovací proces. Nebudú musieť robiť nejaké významné ústupky počas konferencie, ale musia pochopiť, že Potrebujeme zmierovací proces, aby sme zblížili jeden aj druhý e, národ, aby sme zmiernili pocit e, nebezpečenstva, nedôvery, aby sme odstránili ilúzie. Preto ich prítomnosť bude nevyhnutná a bez nej akákoľvek konferencia nebude účinná, pokiaľ ide o to, aby prezident Karta požiadal prezidenta Obamu, aby uznal Palestínu predtým, ako opustí úrad. Myslím si, že nie je to e, vhodné odporúčanie. To nemusí nič zmeniť e, e, v teréne. Iba to posilní postoje extrémistov spomedzi Izraelčanov a nebude existovať žiadny mechanizmus, ktorý prinúti Izrael tak učiniť. Je možné, že prezident Trump E, vôbec vyhlasí, že to nezodpoveda jeho zámerom. Takže odporúčiť takéto niečo a predpokladať, že to bude mať trvalý e, dôsledok, to by bolo ilúziou podľa mňa. A prezident Carter e, sa v tomto smere milí. Ja si nemyslím, že snaha Francúzska alebo OSN by bola zbytočná. Nemôžeme ponechať situáciu medzi Izraelom a Palestínou bez zmeny. V súčasnom stave treba e, e, urobiť niečo s tým, aby sme vykompenzovali e, vznik nového fatchu, pretože to takmer zničí akékoľvek perspektívy na mier. Treba rozbehnúť nejaký proces, zmierovací proces, aby sme spomalili, e, ak nie predišli e, e, vznik v teréne nejakých extremistických organizácií a to zabraní riešeniu vo forme dvoch štátov. Mal by som už ukončiť, alebo môžem pokra- pokračovať? Asi to stačí. Ďakujem veľmi pekne, pán doktor Mier. A teraz pán Dumont. Vimont. Ja sa e, pokúsim maximálne zmestiť do časového limitu a zodpoviem otázky, ktoré boli e, adresované mne. E, predovšetkým, či bude alebo nebude izraelská vláda participovať. Pán Ben Meir povedal už nie a izraelská vláda i hneď od začiatku vyhlasila, že nesúhlasí s našou iniciatívou a teraz, keď sa rozprávame o záverečnej konferencii, izraelská vláda e, naznačila, že nemá e, úmysel e, sa zúčastniť. Samozrejme, zobrali sme to na vedomie a snažíme sa premyšľať o tom, čo s konferenciou, ale zároveň to, čo profesor Ben Meir povedal, táto konferencia bude konferencie, na ktorej nebudú zastúpené obidve strany. E, to by e, mohlo e, vytvoriť dojem niečoho nevyváženého a uvažujeme tom, ako by bolo vhodné pokračovať. Chcel by som zdôrazniť, a ako práve povedal profesor Ben Meyer, nejde o konferenciu, ktorej snahou je vyvinúť tlak na jednu či druhú stranu to by potom bola veľmi kontroverzná konferencia. Chceme iba pripomenúť určité zásady mierového procesu a aby e, strany, ktoré odmietajú účasť, e, e, pochopili, že netreba opakovať tieto princípy. V čase, keď vidíme, že vývoj sa uberá opačným smerom. E, e, táto konferencia podľa nás nebude e, zbytočná, naopak skôr osložná v čase, keď sa domnievame, že riešenie na základe dvoch štátov sa dostáva zo stredobodu pozornosti. Ďalšia otázka. Podpora palestínskej strany. Tu by som chcel dôrazne povedať, že ak máme aspoň jedného partnera e, e, v medzinárodnom spoločenstve, ktorá podporovala francúzsku iniciatívu, to je práve palestinská strana. I hneď od začiatku povedali, že to je jediné e, to, čo má zmysl, podporíme vás. Možno, že dokonca majú aj prehnané očakávania. Takže nech už počúvame čokoľvek na základe prieskumov alebo nejakých ďalších zistení signál, e, ktorý e, e, vysiela vedenie Palestíny a palestínska samozpráva je jednoznačný a dôrazný a to treba tiež zohľadňovať. A iba veľmi stručne v súvislosti s tým, čo povedal profesor Ben Mier, otázka na časovanie, že by to bolo lepšie trošku vyčkať a odročiť konferenciu. Osobne sa domnívam, že neexistuje optimálne riešenie mm, z hľadiska toho, kedy to urobiť pred alebo po tom, ako prezident Trump e, ujme sa moci. Všetko má svoje za a proti. Takže treba sa e, rozhodnúť nejakým smerom a francúzska vláda sa rozhodla, že pôjde do toho. Treba e, si pripomenúť, že ak by sme odročili konferenciu, tak ako to hovorí E, profesor Ben Meir, e, e, veď aj nová americká administratíva bude potrebovať si to premyslieť. To nebude odloženie o dva mesiace, ale o dlhšie obdobie. Profesor Ben Mir hovoril, že musíme pripravovať podmienky s tým, aby sa rozbehlo zmierovacie konanie, tak, povedať, tak povediac, a otázka oznania. Áno, keď sme e, oznámili iniciatívu, o tom sa hovorilo, ale to bolo spojené s tým, že pokiaľ táto iniciatíva e, e, neúspeje, potom budeme zvažovať možnosť uznania. Teraz dáme bokom ostatné argumenty a povieme, že toto spojenie znamenalo, že mnohí partneri, ktorí boli pripravení nás podporiť, e, viedrili určité výhrady voči iniciatíve, ktorá by e, v konečnom dôsledku umožnila e, uznanie Palestína, pretože viacerí partneri povedali, že necíte sa v tomto smere dobre, dali sme to bokom. Francúzska vláda povedala, že otázka, či uznáme alebo neuznáme palestínsky štát, je to záležitosťou e, len e, francúzskej vlády, e, našej zvrchovanosti a to nemusí byť podmenené iniciatívou, v rámci ktorej chceme získať maximálny počet partnerov z medzinárodného spoločenstva. A už úplne posledná poznámka, pani predsednička. Z času na čas počúvame že mali by sme internacionalizovať túto záležitosť a mali by sme hovoriť iba o priamých rokovaniach. Predovšetkým treba rozptýliť nepochopenie. Aj my sme za priame rokovania. To je zámerom tejto iniciatívy. Chceme umožniť jednej druhej strane vrátiť sa za rokovací eh, stôl, vytvoriť na to mm, podmienky Takže nie je tu žiadny nesúlad medzi týmito dvomi zámermi. Naopak sa nazdávame, že navzájom sa podporujú. A k záležitosti internacionalizácie, ako hovorí francúzi, internalizáciu, Profesor Ben Mier eh, hovoril o spolunažívaní. Eh, je to skutočnosť, treba to uznať. To isté sa týka aj medzinárodného rozmeru. Ak sa pozrieme na to, kto pomáha palestinskej strane, kto obchoduje s Izraelom, kto pomáha Izraelu prostredníctvom výskumných programov a podobne, ide o celú, e, celo, celé európske spoločenstvo, Únia, Amerika, e, Rusko. Takže máme e, veľmi zjavný, bezprostredný záujem, záujem o miery, pretože napokon ide o našu stabilitu a bezpečnosť. Takže snažiť sa vytvárať, e, staviať múry medzi medzinárodným spoločenstvom a situáciou v tomto regióne. A hovoriť, že nemali by sme sa do toho starať a držať sa bokom, podľa mňa je to v rozpore so skutočnosťou priamo na mieste. Ďakujem pekne, pán Vimon. A teraz pán Gentilini. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky a pripomienky. Pokúsim sa e, urobiť e, e, to, čo mi pripadlo, pokiaľ ide o úlohu Spojených štátov Európskej únie vo vzťahu k Spojeným štátom. Aj vy ste, pani predsedajúce, spomenuli určité rozpory. Aby to bolo jasné, domnievam sa, že Európska únie je silnejšia, pokiaľ koná spolu s medzinárodnými partnermi to je dôležité, sme silnejší aj z hľadiska e, e, nášho vplyvu. Domnievam sa, že zjednotení sme silnejší, e, e, i keď sa to e, môže zdať byť z, z, očividné. A preto sme veľmi veľa investovali do súčinnosti s nášmi partnermi v kvartete. A preto E, aj v našich stanoviskách, v záveroch rády e, sme o tom hovorili. Pokiaľ ide o novú admini- e, americkú administratívu, súhlasím s tým, čo tu odznelo a ja som bol minulý týždeň vo Washingtone, ale čo je očividné, je to, Európska únia má záujem na spolupráci, pretože spoločne, ako som povedal, sme silnejšie a spoločne dokážeme e, dosiahnuť e, pokrok. Myslím si, že je veľmi dobré e, pôsobiť priamo v teréne a obidve strany sa snažia hľadať určitý priestor vo vzťahu s jednotlivými partnermi, ale jednotní sme silnejší a, a zda sa to nám podarí. Hm, asi toto by som chcel povedať ďalšej skupine otázok pripravenosť dvoch strán e, e, na rokovanie. Jedna strana ponúka nejaké e, schôdze, druhá strana sa zdá sa, že nechce. A aká je úloha OSN, aby to bolo jasné. Chcel by som sa vrátiť niektorým bodom, ktoré už tu zazneli. Domnievam sa, že nik nedokáže nahradiť tieto dve strany v tejto hre nik e, e, nedokáže nahradiť bezprostredné rokovanie medzi jednou a druhou stranou. Je to e, jednoznačný základ. Takto chodí. Samozrejme sú dôležité, ako vždy, sprievodné mechanizmy. A myslím si, že e, e, našou ambíciou je, aby tento sprievodný mechanizmus bol vytvorený na základe spolupráce s regionálnymi partnermi EÚ, Spojenými štátmi a ďalšími aktérmi. Je veľmi dôležité mať zjednotený medzinárodný front. Niekedy e, to ani nie je tak otázka vplyvu, ale skôr politickej vôle to som už povedal. Pokiaľ ide o to, čo treba urobiť, ako ďalej, netreba e, znovu e, vynalizať e, koleso. Niektoré kroky by mohli byť nápomocné pre prípravu podmienok pre zmysluplné rokovanie. Súhlasím s tým, čo sa tu povedalo. Netreba vynechať aj drobné, konkrétne, praktické kroky E, je to e, možno očividné, keď e, to vyslovujeme, ale v takejto záležitosti je celkom prirodzené, že začneme jednoduchými krokmi a postupne to budeme komplikovať. Tu sme všetci zajedno, ale hlavne, aby sme mali dostatok politickej vôle. Súhlasím s tými, ktorí ste hovorili o Gaze. Je to zásadná záležitosť. Nikdy e, e, e, nebude zbytočné o tom hovoriť, ale v správe kvartéta sa hovorí, že je tu značný priestor, je tu problém posilnenia vojenskej infraštruktúry problém uzavretia hranice, potreba podporiť obyvateľov a Európska únia si veľmi aktívne počína prostredníctvom vlastných kanálov a v konečnom dôsledku je to potreba zmierenia ako už e, e, sme o tom hovorili, ide o vnútorné e, zmierenie, ktorú, ktoré podporuje kvarteto. E, otázky e, e, ničenia budov v správe kvarteta sa o tom jednoznačne hovorí. Je tam osobitná kapitola venovaná týmto tendenciám na západnom brehu. Samozrejme, zjednotení sme silnejší a netreba podceňovať význam e, spoločného hodnotenia existujúcich trendov a spoločného receptu e, pre ďalší postup. E, bude to jednoduché? Nie. O tom sa presvedčame dennodenne, ale je dôležité pokračovať v tlaku a myslím si, že Európska únia má obrovský záujem o to, o tom, Naša delegácia e, vedie štrukturovaný dialog s Izraelom, nie je jednoduchý, ale je dôležité, aby sme pokračovali vo vyvíjaní tlaku k ďalším špecifickým otázkam e, ohľadom označenia pôvodu. Tu si myslím, že odpoveď je e, očividná, aby som to zostručnil je veľmi dôležité za každým rozlišovať medzi zložkami EÚ a členských štátov, najmä pokiaľ ide o realizáciu istých vecí. Veľmi sa ospravedlňujem, že sa mi nepodarí zodpovedať e, otázku o projekte, e, e, ktorý ste položili, ale spojím sa s kolegami v službe pre vonkajšie činnosti a bilaterálne vám odpoviem na túto otázku. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom panelu, aj vám kolegom za vaše komentáre, kladli ste otázky, o ktoré ste mali záujem. No tým eh, končíme túto diskusiu o tejto otázke. Ďakujem. Dear colleagues. Milí kolegovia, budeme pokračovať diskusiou o správe o Bosne a Hercegovine. Požiadam, kto je spravodajcom, požiadam pana Bredu, aby uviedol správu Ďakujem pekne, eh, pani predsednička. Takže dnes hovoríme o správe eh, o Bosne, o reakcie na to, či eh, pred troma týždňami prezentovala komisárka správu, je len v angličtine, ale som presvedčený, že moji kolegovia ma ospravedlnia. Myšlienka bola taká, že sme chceli E, napredovať trošku rýchlejšie ako minulý rok a hlasovať v plenárke vo februári 2017. 2017 je dôležitý rok e, pre túto krajinu, pretože e, orgány v Sarajeve chcú získať štatút kandidátskej krajiny do konca, roka tohto, do konca tohto roka 2017. Okrem toho je potrebné aby na rozdiel od tohto roka 2016 e, a roka potom 2018, rok 2017 nie je volebným rokom, treba to využiť. Mm. Čiže nie je to volebný rok, kedy sa všetko zastaví a všetko sa pracuje len práca je len e, smerom k voľbám. E, je to druhá správa pozitívna správa Komisie o Bosne a Hercegovine. A pripomínam, že e, prichádza po e, predložení pozvanky na prístup z e, februára 2016, 18. júl. To bol dôležitý protokol schválenie do stabilizácie a prijatia zo Sarajeva v polovičke decembra. Ďalšia dobrá správa sa tu prejednáva v Bruseli a e, finalizácia mechanizmu koordinácií e, o európskych otázkach 17. august 2017 po rokoch zablokovania. To sa sformalizovalo e, z 23. augusta s opatreniami na všetkých úrovniach, aby to bolo na programe. To umožnilo dosiahnuť konsenzus v rámci rady, by sa diskutovalo o kandidatúre Bosny a Hercegoviny 20. septembra ehm, a rada rozhodla, že požiada komisiu o stanovisko k tejto kandidatúre. A už čo skoro budeme ehm, schopní e, teda poslať tradičný dotazňák. E, náš komisár Hán pôjde do Sarajeva, e, kde sa odohrá ceremonia za týmto účelom. Teraz by som chcel povedať, že pre Bosnu a Hercegoviny, he, Bosnu a Hercegoviny je to zásadné a je potrebné, aby sme e, povzbudili e, vládu tejto krajiny, aby spolupracovala koordinovaným spôsobom, pretože v otázke e, je potrebná len jedna odpoveď. Na každú otázku je teda potrebná jedna odpoveď dlhé e, odpovede, pretože ľudia sa nevedia dohodnúť e, na tom, koľko tých odpovedí má byť. Na otázku treba oddať jednu odpoveď. Je potrebné sa skoordinovať. E, musím zdôrazniť, že budú aj doplňujúce dotazníky. Proces, mm, keď každý bude mať možnosť sa vyjadriť, ale odpoveď na dotazník je len jedna. Nemôžeme mať E, veľa odpoveď podľa politických strán či jednotlivých lídrov. Ďalej je potrebné privítať pokrok v implementácii agendy reforiem. Vláda sa skutočne angažovala, e, reformy sú zložité, ale musia pokračovať, aby tu boli hmatateľné výsledky pre občanov, pretože inak budú mať e, dojem, že my žiadame reformy, vláda ich urobí a nie je to, nemá to žiadny dopad na spoločnosť. Myslím si, že sú tu dve veci, ktoré treba zdôrazniť v tomto kontexte. Na jednej strane snaha o reformy musí prekonať etnické a politické rozdiely Videli sme medzi februárom a augustom rozdiely, e, úplnú blokádu, e, potom konsenzus e, v európskej otázke sa musí odzrkadliť v pokroku v právnom štáte, v boji proti korupcii a organizovanému zločinu reforma justičného systému administratívy. To zdôrazňujem, pretože niekedy zabudame na to, že bez právneho, funkčného právneho štátu boj proti korupcii, ktorý angažuje politická strana, nenapreduje. Je to na danej politickej strane, aby e, urobila poriadok, aby skorumpovaní ľudia boli mimo politického spektra. Pokiaľ ide o koordinačný mechanizmus, ten bol schválený, to je v poriadku, ale nestačí. Je potrebné, aby fungoval na všetkých úrovniach úloha a schopnosť e, e pre európsku integráciu sa musí posilniť. E, máme tam veľmi kvalitných ľudí a treba im naozaj pomôcť, aby e, to pracovalo efektívne. Ďalší bod v mojej správe. A teraz e, tu mám vedľa seba priateľa Piculu, e, Európsky parlamentný výbor pre pridruženie a spoluprácu už rok kvôli ambíciám, politickým ambíciám, ktoré sú nereálne, nemáme takýto výbor. A ja sa pýtam, neviem, koľkokrát sme to už urobili, žiadam o polit- politických predstaviteľov Bosny a Hercegoviny, aby pochopili, že toto je nástroj, ktorým pomáha. Nie je to fórum, kde sa príjmajú rozhodnutia, ale uh, E, výmena názorov medzi e, Európskym parlamentom a Bosnou a Hercegovinou. E, to sa robí v mnohých ďalších prípadoch a v Bosne a Hercegovine to je jediná krajina, s ktorou toho nie sme schopní. Je to nepriateľné. Chcel, povedal som to aj pánovi Ivani, prezidentovi Ivaničovi, ktorý tu zajtra bude. Uh, pretože to je jediný, e, ktorý má osobitú zodpovednosť v tejto oblasti. Hovorím to veľmi otvorene. Chcel som ešte povedať niečo pozitívne ohľadom oktobrových volieb, ktoré boli pozitívne, e, dobre prebiehali, blahoželáme, ale máme tu dva incidenty, mm, tak nešťastné v Stolaci, e, tam bolo násilie, v, mm, e, ktoré viedlo k zablokovaniu e, volieb. Tak toto je. To e, vlastne ľudia, obyvateľia tejto oblasti nemohli hlasovať, bolo to prerušené. Je to nepriateľné pre nás. Ďalej, žiaľ, znovu obyvateľia Mostaru nemohli voliť Ehm, stretli sme sa dokonca eh, s ľuďmi, ktorí povedali, áno, áno, my to vyriešime, ale čiže eh, v Mostare sa nemohlo voliť a eh, ten, toto mesto je veľmi dôležité pre Bosnu a Hercegovinu. Takže chcel som ešte dodať, že Nedávny prieskum Transparency International povedal e, alebo viedol k tomu, že 82 obyvateľov si myslí, že orgány veľmi alebo celkovo zle reagujú na otázky ohľadom e, korupcie. Čiže e, ako politici chápete, že tu treba konať. Potom pokiaľ ide o verejnú administratívu, v správe pripomínam fragmentáciu, politizáciu, neefektívnosť, tejto administratívy, ktoré treba prekonať. Ďalej, pokiaľ ide o rešpektovanie právneho štátu, pre veľký e, počet rozhodnutí ústavný súd e, nebolo možné tieto rozhodnutie implementovať. Predseda súdu povedal, že 92 rozhodnutí súdu sa neimplementovalo. To je veľmi vážne, pretože sa to týka teraz už známej kauzy referenda z 25. septembra, ktorý, e, ktorý zorganizoval Milola Todič e, a, a Republika Srbská, kde sa priamo spochybňovalo rozhodnutie ústavného súdu. Žiaľ, pri všetkej našej snahe, vrátane e, snahy priateľov Bosnej Hercegoviny sa nám nepodarilo eh, vy eh, presvedčiť pána Dodika, že, je to teda, že to teda nie je správna cesta. Možno by viacej počúval, keby mu to povedal pán Putin, pretože navštívil Putin na deň po referendum, aby ukázal, aká je referencia pre Bosnu a Hercegovinu Republika Srska. O tu sa nezaujímame politicky v Bruseli. Zaujímame sa o Moskvu, to je jasný signál úplne spochybňujúci toto rozhodnutie ústavného súdu, čo nám bolo vlastne zaslané. Potom, pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu, je tu otázka koordinácie s kompetentnými orgánmi na rozličných úrovniach k ľudským právam. Čakáme ešte stále na stratégiu o ľudských právach a boji proti diskriminácii. Domočte mi, aby som e, povedal pár slov na záver. E, jeden bod, ktorý nás trápi. V každej roč, výročnej správe sa hovorí, že Bosna Hercegovina zostáva naďalej, teda porušuje e, ľudské práva v týchto prípadoch a je potrebné, aby politické orgány si uvedomili, že my nezabúdame na tieto prípady porušenia deklarácie ľudských práv, pretože um, u nás sa nezabúda. A samozrejme čakáme, aby sa toto e, napravilo. Média, novinári, naďalej nás to znepokojuje, viaceré združenia nás navštívili, novinári sú dôležití, uh, niekedy e, E, novinári žiadajú, aby sa vyvinul tlak na vyšetrovanie kaos, boli tu aj prípady násilia, nevyšetruje sa. A, a k hospodárskym otázkam e, v odseku 21 a 22 mojej správy sa hovorí veľa na túto tému. Máme veľký problém s nezamestnanosťou, hlavne nezamestnanosťou mladých. Stále čakáme že vláda bude konať. Takže hlavné posolstvo pokračovať na ceste reforiem, využijúc tento rok, ktorý nie je volebný, rok 2017. Ďakujem za pozornosť. a Som presvedčený, že tak ako v predošlých rokoch budeme mať dobrú spoluprácu s ostatnými politickými frakciami, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Preda. Gli chiedo, diamo la parola al presidente della delegazione parlamentare tým ako dám slovo tieňovým spravodajcom, pán Picola sa hlási, je z delegácie pre Bosnu Hercegovinu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vypočuli sme si správu kolegu Predu, je to dobrá platforma pre ďalšiu diskusiu o pokroku Bosny a Hercegoviny. Zdôrazňujeme ako tento e, výbor nepochybuje o budúcnosti Bosny a Hercegoviny. Zdôrazňovali sme vždy to, čo e, musí uskutočniť samotná krajina. Komisia hovorí o plusoch a mínusoch pri realizácii, pri výkone zákonov vzťahov k Európskej únii. Žiaľ je to tak, že ten pozitívny rozvoj prebehol rovnako ako aj negatívny v rôznych odvetviach. A rozvoj v Bosne a Hercegovine vzbudzuje taký rozpačitý pocit aj u mnohých eh, susedov, kde boli teda e, nedostatky na tej ceste Bosne Hercegoviny do Európskej únie. Ako poslanec Európskeho parlamentu som členom delegácie pre Bosnu a Hercegovinu Môžem povedať, že spoločný rokovací poriadok s Bosnou a Hercegovinou zlyhal, teda pokiaľ ide o tablovanie spoločného výboru, ten zatiaľ neexistuje a bez takéhoto rokovacieho poriadku ani nemôž, nemôžeme sa ujať takýchto úloh. Boli tu rôzne pokusy vyriešiť e, tento problém, ale teda bezvýsledne budem tu presný, členovia výboru e, z Republika Srbska hovorili, že naše odporúčania príjmame takým spôsobom ako jednoducho s inými krajinami, e, ktoré sú v rovnakom postupe, teda podľa konzultácií postoj Európskej únie je jednotný bosniacká strana tento návrh bude musieť prijať, alebo e, delegácia nebude môcť pokračovať v tejto práci. Ja tu hovorím o jasnej blokáde prác. Je to blokáda, ktorá sa už naznačovala ešte pred žiadosťou kandidatúru zo, strane, zo strany Bosny a Hercegoviny. Isté, že sa budeme snažiť prekonať túto blokádu. Výbor AFEDA naša delegácia pri budúcom uznesení bude musieť upozorniť na tento problém. Problém, ktorý treba uh, jednoducho e, vyriešiť, respektíve celkom zrušiť. Pán Papadakis. Ďakujem pekne. Táto správa je vyvážená. Venuje sa dôležitým veciam, ktorým musíme venovať pozornosť pri našom vzťahu EU Bosna Hercegovina niektoré formulácie sú troška lakonické. Môže to mať negatívny vplyv na e, situáciu na tvári miesta, politické síly pôsobiace na tvári miesta môžu byť dotknuté. Existujú tu určité systémové problémy v Bosne a Hercegovine, pokiaľ ide o e, procesy príjmania rozhodnutí a bolo by treba urobiť určité korektúry v dohode o spolupráci a takisto v mechanizme koordinácie potrebujeme paragraf, ktorý by privítal podpis stabilizačnej dohody. Mali by sme sa tiež pozrieť na otázku ratifikácie. Potrebujeme tiež poukázať na prijatie strategického plánu pre aproximáciu legislatívy z EKI. Je to dlhodobá procedúra, dlhodobý postup kooperácia, koordinácia medzi rôznymi ministerstvami, medzi rôznymi oddeleniami ako súčasť tohto procesu. Už pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, občianská spoločnosť sa musí zapojiť do, celého, do celej fázy prípravy vstupu do Európskej únie, pokiaľ ide o ekonomické a sociálne reformy to musí byť e, centrálnou snahou pri prístupovom procese. Nož a teraz pokiaľ ide o ústavnú časť, je to osobitný paragraf e, sa, týkajúci sa referenda v Republike Srbska. E, v prípade ak by to malo zhoršiť situáciu, tak v žiadnom prípade to nemôžeme podporovať či povzbudzovať. Republika e, e, e Srbska by sa mala tiež zapojiť do procesu európskej integrácie. Rôzne síly sa musia odvrátiť e, od tých nacionalistických tendencií, aby sa ozaj kliesnila táto cesta. Ako spravodajca povedal, ťažkosti ostávajú a bude potrebné uskutočniť systematickú realizáciu. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za dobrú spoluprácu. Ďakujem. Slovo má pán Zambasky. Chcem sa poďakovať. No, ďakujem pekne. K pokroku Bosny a Hercegoviny v roku 2016 zo strany európskych konzervatívcov by sme chceli e, zablahoželať Bosne a Hercegovine k pokroku z minulého roka. E, Samozrejme, že ešte zostáva práca, ktorá sa musí robiť. Situácia v krajine je veľmi komplikovaná, veľmi delikátna a teda my nie sme prekvapení, keď vidíme, že pokrok nie je uspokojivý. Vidíme, že je potrebné napredovať v reformách justičného systému v hospodárstve v boju proti uh, krimi, uh, organizovanému zločinu, aby sa znížila korupcia. Zároveň je potrebné zlepšiť koordináciu jednotlivých agentúr a štruktúr a uh, v celej komunite. V Bosne a Hercegovine musíme zlepšiť spoluprácu komunít a jedine tak môže Bosna a Hercegovina vstúpiť do Európskej únie. Blahoželáme k zjednoteniu tej cesty e, školských osnov. Jedine takýmto spôsobom je možné e, nastoliť spoločnú cestu a vyhnúť sa konfliktom v prípade menšín, Eh, na záver by sme chceli povedať, že Bosna a Hercegovina je veľmi komplikovaný prípad. Je potrebné zvážiť všetky odporúčania v našich ustanoveniach. Ďakujem. Grazie, Chair. Uh, good afternoon. First of all, let me excuse the ALDE shadow reporter, Mr. Radoš, for not being present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 Hvala eh, za besedo, spoštovani predsedujoči. Eh, najprej seveda bi se želel zahvaliti reporterju gospodu Predi za... Radi sa chcem poďakovať pánovi Predovi, spravodajcovi, za eh, prípravu tohto návrhu správy. Táto správa podľa môjho názoru je, je jasná, veľmi dobrá a veľmi vyvážená zdôrazňuje hlavné aspekty, ktoré sú potrebné pre krajinu, aby sa dostala do Európskej únie. Text je jasný. A táto krajina čelí mnohým ťažkostiam je dôležité, ak sa robí takáto správa, sa koncipuje takáto správa, aby sme neprilievali olej do ohňa. Prístup spravodajcu veľmi pozitívny, ja ho v plnej miere podporujem. Som presvedčený o tom, že by sme mali e, podporiť e, princíp jednoty, pre túto krajinu, ako môj kolega povedal, treba urobiť viac e, vo verejnom sektore, vo verejnej správe a takisto pri zabezpečení fungovania princípov právneho štátu. Dosiahol sa istý pokrok, ale ešte je veľa práce v tejto krajine. Táto fragmentácia sa musí vyriešiť. V niektorých oblastiach sa reformy neimplementovali práve preto, že krajina je veľmi roztrieštená. Tieto reformy sa niekedy nevykonávajú, respektíve sa neimplementujú dostatočne dobre. Chcem zdôrazniť ešte jednu vec, ktorá spôsobuje prekážky pri e, pokroku krajiny a to je korupcia, a organizovaný zločin. Tieto dve oblasti e, sú skutočnými prekážkami. Ja som už hovoril o verejných financiách a o ekonomike. Zaznamenali sa mnohé prípady korupcie, ktoré sú e, prepojené s daňovými podvodmi a tak ďalej a z toho dôvodu krajina musí mať spoločný prístup na riešenie týchto problémov. Musí riešiť takisto iné otázky, ktoré sú e, spojené s nominovaním e, čelných predstaviteľov v oblasti justície. Pozorovali sme problémy na súdoch, bez zreformovania justície sa nezaznamená pokrok ani v iných oblastiach. Veľa mladých ľudí sa rozhodlo opustiť krajinu. Bosna, Hercegovina e, čelí uniku mozgov. Európska komisia bude mať pred sebou veľa práce pretože treba zmeniť krajinu, treba zmeniť politickú štruktúru krajiny. Niečo, čo sa naozaj zlepšilo, je v každom prípade zamestnanosť. Miera nezamestnanosti klesla v poslednom roku ale bolo by dobré, keby sme spomenuli životné prostredie, malo by sa hovoriť správe o životnom prostredí, takže ja by som pripravil niekoľko pozmenujúcich návrhov. Ďakujem. Deputati che hanno chiesto di parlare, eh, l'onorevole Kukan. Pán Kukan. Ďakujem, ďakujem pekne, pán predseda a ja by som chcel poďakovať pánovi spravodajcovi za veľmi dobrý prvý návrh. Myslím si, že sa správne venujem všetkým dôležitým otázkam a je veľmi dobre pripravený. Tohto roku Bosna Hercegovina eh, predložila eh, žiadanie o členstvo v Únie a v septembri rada prijela túto prihlášku. Eh, potom došlo k dohode FSE po pristúpení Chorvátska E, sa dohodol mechanizmus spolupráce a program MMF. To sú všetko veľmi dôležité kroky, ktoré nasmerujú e, túto krajinu e, v rámci integrácie počas nasledujúceho obdobia. Rok 2016 zatiaľ bol priaznivý pre Bosnu a Hercegovinu. Je pravda, že v septembri došlo k určitým posunom, ako napríklad e, k referende e, v e, Sviatok Republiky Srbskej. Parlament podporuje územnú celistvosť tejto krajiny. Je najvyšší čas, aby sme sa divali dopredu, aby sme riešili otvorené otázky. Je mimoriadne dôležité, aby všetky politické vedúce osobnosti na všetkých úrovniach sa spojili na implementácii reforiem, eh, program reforiem na rok 2015 až 2018. Som rád, že Bosna a Hercegovina eh, eh, sa postupne zosúľaduje s vonkajšou politikou Únie a Bosna a Hercegovina zohráva veľmi konstruktívnu úlohu v záležitostiach regiónu. Podporujem to, čo povedal kolega Picola, pokiaľ ide o rokovací poriadok SPC bez toho by som mal pochybnosti, či e, e, aktivity e, delegácie budú právne opodstatnené. Plánujem predložiť zo pár pozmeňujúcich návrhov a to je vo forme prístupu k pánovi spravodajcovi. Nie, že by sme mali odlišné názory. Pani Fajon, ďakujem pekne, pán predsedajúci. A ja by som chcel poďakovať e, spravodajcovi, pani e, Predovi a všetkým ďalším kolegom, ktorí e, sa zúčastnili na príprave správy. Teší ma, že teraz máme optimistickejší pohľad na Bosnu a Hercegovinu a dúfam, že budeme nemenej optimistickí aj nasledujúci rok kedy sa nebudú konať žiadne voľby, ako povedal pán spravodajca. Domnievam sa, že táto krajina a jej obyvateľia si zaslúžia e, e, e, lepšieho a musíme urobiť pre túto krajinu viac. Vyzývam príslušné orgány Bosnej Hercegoviny, aby konali na prospech ľudu, národa musel robiť viac pri presadzovaní sociálno-hospodárskych reform. Mali by sa e, chopiť e, tejto príležitosti a viac bojovať proti korupcii čo je veľkou prekážkou pre túto krajinu. Treba urobiť e, viac pri boji s organizovanou trestnou činnosťou, treba zabezpečiť slobodu médií a ostáva ešte veľmi veľa práce, pretože došlo aj k určitému e, e, e, pohybu smerom naspäť. Je dobre vytvoriť všetky štruktúry pre stabilizáciu, treba sa rozprávať s politikmi v tejto krajine a tento nástroj bude im nápomocný a preto dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť spoločnú dohodu. Chcel by som využiť túto možnosť a vyzvať politikov, aby prestali s e, úzko e, nacionalistickou politikou. E, pozorujeme veľa nacionalistických prejavov v krajine. Mládež opúšťa Bosnu a Hercegovinu. Ak to bude pokračovať, ak mládež stráti víziu vlastnej krajiny, potom jej budúcnosť bude ohrozená. A ešte jedna vec, eh, mimovládne organizácie, občianská spoločnosť tiež eh, majú veľmi dôležitú úlohu popri eh, štátnych štruktúrach a dúfam, že ich návrhy sa zohľadnia mali by sa zúčastňovať života spoločnosti a krajiny. Zostaňme optimisti snažme sa zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre Bosnu a Hercegovinu. E, táto krajina musí e, dať správne odpovede na všetky otázky, iba tak dosahnem pokrok. Ďakujem pekne, e, pán predseda. Ďakujem pekne kolegovi Predovi za jeho snahu pri príprave správy smerovania e, e, e, k NATO. Avšak napriek určitým pozitívom treba poukázať na určité nedostávky. Napriek pokroku v roku 2015 a 14 táto správa spomína aj ktorú, ktorú krajinu, avšak Európsky parlament je e, e, e, e zajedno v tom, že Bosna a Hercegovina potrebuje ústavnú reformu, pokiaľ ide o subsidiaritu právny štát bez ohľadu na e, existujúce politické spory si uvedomujeme, že iba bráne realizácie realizácie reform už e, po tretíkrát e, e, od roku 2004 sa nekonali voľby v Mostare. Musíme vyslať politický signál ohľadom oslobodenia súdnictva z pod politických vplyvov. Nie treba nejaké spekulárne aktivity ako zaistenie chorvátskych dôstojníkov v Rasiče to branie európskemu smerovaniu Bosnej a Hercegoviny treba e, vsadiť na reformy a na zmierenie. Samozrejme, aj ja plánujem určité sa návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Pani Matrela v mene komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, e, pán e, predsedajúci, vážený E, poslanci, v prvom rade ďakujem pánovi spravodajcovi za prípravu veľmi kvalitnej a vyvoženej e, e, správy o Bosne Hercegovine za rok 2016 je v súlede s signálmi, ktoré obsahuje správa komisie oceňuje dosiahnutý pokrok na strane jednej a zároveň poukazuje na ďalšie potrebné kroky, ktoré ešte treba vykonať Počas uplynulého roku sme pozorovali e, e, novú dynamiku v tejto krajine. Boli splnené e, dôležité priority súvisiaci s programom spolupráce Európskej únie. Iba pripomeniem, keď sa už o tom hovorilo, jednak ide o realizáciu programu Reform, ide o schválenie koordinačného mechanizmu, ktorý e, považujeme za nevyhnutný pre ďalšie napredovanie a protokol, e, e, ktorý by mal byť v nasledujúcich dňoch podpísaný. Komisia bola vyzvaná, aby pripravila stanovisko ohľadom žiadosti o pristúpenie. Komisia pripravuje tzv. dotazník, zoznam počiatočných E, otázok na Bosnu a Hercegovinu, ktorý bude predložený e, e, začiatkom decembra. To má obrovský symbolický význam, ale žiada napredovanie pri naplnení kodanských kritérií. Treba pokračovať realizovať realizáciu reforiem s tým, aby boli vyriešené hĺbkové štruktúrálne problémy, ktoré E, zbrania rozvoju krajiny. Mám na mysli e, právny štát, e, reformu verejnej správy, sociálno-ekonomické otázky. Je nevyhnutné zdokonaliť spoluprácu medzi všetkými úrovňami verejnej správy. Aj to je priorita pretože táto krajina mala by aktívne spolupracovať s komisiou pri príprave stanoviska a tento mm, mm, proces bude aj určitou skúškou E, e, domácich orgánov. Chcela by som e, zopakovať, že komisia je odhodlená podporovať Bosnu a Hercegovinu smerom do Európskej únie. Budeme poskytovať finančnú pomoc, poradenstvo a tešíme sa na pokračujúcu sa plodnú spoluprácu s Európskym parlamentom v tejto veci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem všetkým, kolegom, ktorí sa zaujímajú o Bosnu a Hercegovinu a ktorí uh, mali veľmi zaujímavé a dôležité pripomienky. Chcel by som povedať tri veci. Predovšetkým ďakujem všetkým kolegom uh, za to, že signalizovali uh, veci, veci, ktoré ešte neboli otvorené v texte. Urobíme to celkom iste s pozmeňujúcimi návrhmi. Uh, musíme, museli sme si vybrať Mm, počet tých charakteristík, nemohli sme pokryť všetko a som presvedčený, že e, navrhované pozmeňujúce návrhy doplnia to, čo chýba. Ďakujem za všetky návrhy počas e, tejto rozpravy. Som si istý, že vec, pozmeňujúce návrhy veci upresnia. Pokiaľ ide o novú iniciatívu pre Bosnu a Hercegovinu, Pripomínam, že je to už, sú to už dva roky, v roku 2014 bola uh, predstava taká, že budeme žiadať najskôr menej, aby sme potom vyžadovali viac. Najskôr teda ekonomické otázky, otázky spoločnosti a potom neskôr reformy aj ústavné reformy, ktoré sú vždy komplikovanejšie, citlivejšie a ktoré majú oveľa väčšiu váhu aj pre politikov. To, čo bolo povedané, je dôležité, ale máme veľmi ďaleko od skutočných hospodárskych a sociálnych zmien v Bosne a Hercegovine. Ja si myslím, že je skutočne potrebné držať sa tohto smerovania, pozbudzovať ich, aby pokračovali a možno až neskôr dúfať, že táto posilnená snaha povedie k tomu, že krajina dosiahne konsenzus v reformách ústavy. Tá diskusia existuje, ale minimálne dvaja hráči odmietajú úplne ústavné uh, reformy, ponúknuť im e, mm, teda tá možnosť zablokovania sociálnych a ekonomických reforiem, e, keďže sa využije hrozne dlhý čas na diskutovanie o tejto téme, sa mi zdá e, nie je dobrou cestou. A ešte otázka dotazníka bude obsahovať viac ako 3000 otázok, to je veľa. A ja som vždy hovoril pri všetkej skromnosti, že je potrebné prevziať e, model Islandu. Tam som bol spravodajcom. Island bol kaviarskou krajinou a odpovedal úplne príkladne na tento dotazník. Vždy som odporúčal e, sarajevským orgánom, aby sa pozerali nielen na krajiny v regióne, to je dôležité samozrejme, Chorvátska, Bulharská, Rumúnska, Maďarská skúsenosť a tak ďalej, ale prečo nie si zobrať príklad z Islandu, ktorý pozruhodne dobre urobil to, čo sa od neho žiadalo, s veľmi obmedzeným týmom Eh, vtedy som pracoval v Islande a moji kolegovia so mnou určite súhlasia, že aj politika a eh, teda príslušní politici Sarajeve pochopia, že táto úžasná skúsenosť Islandu by im mohla slúžiť ako príklad, pokiaľ ide o koordináciu a hĺbku serióznych odpovedí, ktoré sa vyžadujú a že nebudú už ďalej márniť čas na uh, E, zbytočné roztržky, e, čo je veľmi, vždy veľmi nebezpečné. V európskej integrácii je potrebné sa pozerať aj inde, nie len e, na svoj vlastný piesoček, ale aj mimo. Mať taký komplexnejší, voľnejší a uvoľnenejší pohľad. To je veľmi užitočné zo skúsenosti v politike. A budem pokračovať a budem im toto aj naďalej odporúčať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. ukončím túto stranu, e, túto, tento bod, ktorý sa týka Bosny a Hercegovy. Po tejto, e, tomto vášnevom vystúpení pána Predu chcem pripomenúť, že do 10. januára do 18. je lehota pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov. No a teraz e, končíme tento bod. Teraz tu máme správu k Albánsku. Spravodajcom je pán Fleckenstein. A e, ja mu teda dávam týmto slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som najskôr privítať skupinu mladých ľudí z Albánska. Chcem ich pozdraviť. EU eh, Policy sú to mladí ľudia z Albánska, ktorí eh, študovali tu v Európskej únii a znovu sa vrátili eh, do svojej domoviny, aby tam pomáhali s reštrukturalizáciou svojej krajiny. Myslím si, že je to veľmi pozitívny signál, ktorý môžeme my politici vyslať, keď sa mladí ľudia vracajú po štúdiu naspäť domov, aby prebudovali svoju krajinu. Srdečne vás vítam. Po druhé, e, vždy je dostatok kríz na Balkáne. 11. decembra sa ukončí v Macedónsku a e, preto Albánsko robí e, pozorodný pokrok e, v riešení kľúčových priorit. V júli 2016 sa jednoznačne rozhodlo o justičných reformách v súvislosti s potrebnými zmenami ústavy a albánskom parlamente jednoznačne so súhlasom všetkých strán aj opozície. Medzi tým väčšina zákonov eh, s, boli preskúmané všetkými e, úrovňami. Ide o presaďovanie zákonov, ktoré boli schválené v parlamente. Žiaľ, niektorí poslanci eh, požiadali, vyzvali ústavný súd v oktobri Eh, aby sa vyjasnili určité otázky a teraz eh, sa čaká na stanovisko eh, Benátskej komisie Európskej rady. Myslím si, že napriek všetkým veciam, ktoré ešte nie sú v poriadku a na ktoré poukazujem vo svojej správe a ktoré už čoskoro spomeniem, tie prístupové rokovania by sa mali čo najskôr otvoriť a Súhlasím aj s tým, e, čo na túto tému povedala komisia, aby e, prvé kroky e, tieto justičné reformy sa naozaj začali a podľa môjho osobného stanoviska k tomu patrí E, začiatok tohto procesu. Ak chceme začať s rokovaniami, nie je to koniec, to je začiatok rokovaní a preto môžeme podľa môjho názoru e, len e, odporúčať a povedať, aby sa začalo s týmito rokovaniami, keď sú tie prvé zákony presadenia a nie čakať až do roku 2018, kedy vyjde ďalšia správa o pokroku. Teraz aj pre nás, aby sme zostali dôveryhodní, musíme začať. Bolo to pre nás ako parlament veľmi dôležité rozhodnutie aj pre opozíciu a my sme im povedali, že toto je správna cesta a my to aj uznáme. Teraz nesmieme podľa môjho názoru stanovovať ďalšie podmienky, to by nebolo férové. Napriek tomu je jasné, že ďalšie reformy sa musia presadzovať, že sa veci musia eh, zlepšiť. Korupcia, organizovaný zločin. Eh, a pokiaľ ide o legislatívu a jej implementáciu, samozrejme, že čakáme v ďalších rokoch od eh, Albánska slobodné voľby bez kupovania hlasov a iných vecí, ktoré sa občas vyskytli. A ide o práva menšín, ktoré treba chrániť, o dekriminalizáciu. Čiže toto sú dva pozitívne body, ktoré poviem na záver. Poprvé, Albánsko má stabilnú a stabilizačnú úlohu spolu so Srbskom e, v regionálnej práci a v spolupráci e, e, regionálna konferencia mládeže alebo výmena mládeže v Tyrane je príkladom e, toho a dúfam, a je to teda veľmi dôležité, pretože keď um, mládež sa stretáva, keď sú to výmenné programy, to sú e, to vedie k prekonaniu prekážok a aj z politického hľadiska je Albánsko spolahlivým partnerom nielen pre Brusel, ale aj pre Washington, Vždy sa to e, opätovne potvrdzuje. Teším sa aj na e, spoluprácu s tieňovými spravodajcami. E, bude tam niečo chýbať v mojej správe, ktorá má určitý rozsah, ale som si istý, že napríklad sa tam odzrkadlí to najdôležitejšie. Ďakujem. Grazie, Knut. Ďakujeme pekne. a Slovo dáme tieňovým spravodajcom, ktorí sú prítomní. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade chcem poblážovať pánovi Fleckensteinovi ako spravodajcovi za jeho veľké úsilie pri príprave tejto správy o pokroku Albánska. Mali by sme uznať úlohu Albánska pri stabilite regionu. Eh, regiónu ukazuje sa angažovanosť tvárov tváre integrácii v domácej politike Albánsko veľmi pokročilo, splnilo e, kritéria pre integráciu ako e, výsledok prijatia piatich kľúčových priorít na započatie rozhovorov. Išlo hlavne o reformu justície. Európska komisia odporúčila otvorenie rokovaní o prístupe medzi EU a Albánskom. Som veľmi rád, že pán Fleckenstein eh, zdieľa toto vo svojej správe. Môj osobným názorom je, že je to správny čas pre Albánsko, aby započalo tento proces. Isté, že úlohy zostávajú. Prichádzajúce voľby v roku 2017 budú skutočným testom pripravenosti krajiny e, na otvorenie rokovania o vstupe. Pre Albánsko je veľmi dôležité, aby mali slobodné, férové voľby, aby sa uskutočnili aj ďalšie kroky. My by sme mali sústrediť toto takisto v správe. Ďalej chcem zdôrazniť skutočnosť, že konštruktívny dialog medzi vládou a opozíciou zostáv, zohráva veľmi dôležitú úlohu. E, potom, ako opozícia povedala, že sa nebude zúčastňovať e, volieb, ak sa nesplnia dve podmienky, implementácia e, zákon o dekriminalizácii a férové a transparentné voľby. Viac ako 2 milióny Albáncov, ktorí žijú v zahraničí, nemajú možnosť voliť. To je predsa základné ústavné právo. Vláda by mala iniciovať reformu, aby mali možnosť voliť Albánsko by takto malo úplné demokratické voľby. Správa upozorňuje na úlohy, ktorým čeli Albánsko, takisto na pozitívne kroky, ktoré vláda uskutočnila. Napríklad je dôležité predchádzať islamskej, islamskej radikalizácii a ďalej prijatie dôležitých eh, dokumentov náboj proti e, korupcii. Ďalej treba zabezpečiť e, práva menšín. Ďakujem, teším sa na spoluprácu s pánom Fleckensteinom a ostatnými tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Pán poslanec Háci Čorču. Ďakujem pekne. Chcem sa podekovať pánovi Fleckensteinovi za jeho prácu na tejto správe. Musíme riešiť niektoré otázky v Albánsku, konkrétne napríklad Albánsko musí e, sa uberať, teda keď sa krajina uberá cestou k Európskej únii, musí uskutočniť reformy budú musieť riešiť problematiku organizovaného zločinu v krajine a takisto musia urobiť veľa v prospech slobody prejavu. Je tu potreba rešpektovať práva menšín. To je veľmi podstatná otázka pre nás. Ďalej musia dať e, férovú odpoveď o tom, čo sa stalo pri zdemolovaní 20 domov e, gréckých e, cyperčanov. Budeme podávať pozmenujúce návrhy na túto tému. Zastávame názor, teda vieme, že budeme pokračovať v takom duchu, ktorý pomôže Albáncom, napomôžeme Albáncom k ich lepšej budúcnosti. Ďakujem pekne. A teraz e, poslanci, ktorí požiadali o slovo, pán Androlakes. Zaznamenal sa pokrok napríklad e, e, v v systéme justície. Ale treba spomenúť na e, zatknutie e, dvoch ľudí, ktorých obvinili z toho, že e, mali pri sebe propagandistický materiál. Mal, mali byť albánskeho pôvodu. Materiál sa mal šíriť v iných krajinách je dôležité, aby bol dobrý vzťah medzi Albánskom a susednými krajinami. Ďakujem. Pán Zambasky. Vážený pán predsedajúca, ďakujem. Ďakujem spravodajcovi eh, za to, že vypracoval túto správu v mene EKR e, blahoželám Albánsku k dosiahnutým výsledkom a a chceme vyjadriť naše sympatie s albánskym ľudom. Reforma v oblasti justície je veľkým krokom vpred aby sa naplnili záruky nezávislosti a ja dúfam, že reformy budú ešte väčšie budúci rok preto, aby rokovania mohli začať. Chcel by som predložiť pozmenujúce návrhy a želal by som si, aby krajina prijala opatrenia a prospech menšín. Vítam rozhodnutie Ministerstva zahraničných vecí vytvoriť osobitný výbor vrátane portfólia pre jazyky. Máme mm, bulharskú menšinu v Prespa Mabora. Toto sú kompaktné skupiny, ktoré nie sú uznané, nemajú štatút menšiny. Aby sme sa vyhli oneskoreniu začatia procesu rokovaní žiadam, e, orgány e, tejto krajiny, aby prijala opatrenia preto, aby táto skupina bola uznaná ako menšina tým, že sa uznajú práva všetkých pôjde Albánsko smerom k európskej integrácii. Ευχαριστώ, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φλέγκεστάιν για τη δουλειά που έχει κάνει στο προσχέδιο. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem aj spravodajcovi za predloženie tohto návrhu správy. Existujú oblasti, ktoré sa budú musieť zlepšiť. Tým by som chcela začať. Poprvé, rešpektovanie, úplné rešpektovanie práv menšín a takisto udržiavanie dobrých susedských vzťahov so susednými krajinami. To sú tie základné požiadavky a podmienky, ktoré sa očakávajú na strane Európskej únie, teda tvárov tvár e, e, k tretím krajinám a tieto kritéria sa musia plniť, tak ako to povedal pán Fleckenstein tak Albánsko sa musí postarať hlavne ústavnú reformu Nehovorilo sa napríklad o gréckej menšine a o tom, že krajina je povinná zabezpečiť právny status, ktorý bude chrániť menšiny. Je 90 rodín eh, v gréckej menšine, eh, kde im e, vláda dala výzvu, aby opustili svoje domovy, pretože sa budú búrať, takže to je jednoducho proti právam menšín, tak ako to platí v medzinárodnom práve. Ďalej sa e, správe nehovorí o E, dôležitosti odstrániť všetko, čo má negatívny vplyv. E, v ostatnom čase sa ukazovali také revanšistické nálady v Albánsku z očí voči Grékom, takže bude potrebné rešpektovať kritéria zabezpečiť, e, aby sa tu nehrali politické hry medzi Albáncami a medzi susedmi. Pán Šoltes. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem e, vyjadriť isté závažné obavy, ktoré sa týkajú ochrany prírody. Rád by som pripomenul, že 44 zo 71 hydroelektrární e, sa e, nachádzajú v nechránenej oblasti. E, v sektore mimovládnych organizácií dostávame veľmi veľa listov, ktoré vyjadrujú obavy. No a je to skutočne škandál. My by sme mali povedať vláde v Albánsku, aby zastavila tieto projekty nekontrolovaných hydroelektrární, aby opätovne zvážila tento projekt či tieto projekty, aby rešpektovala vlastné povinnosti z oči v oči Európskej únii pretože to ozaj e, nie je v zhode e, s právom Európskej únie a so smernicou ochrane prírody. Nazávam sa, že Európska únia a teda Albánsko musí rešpektovať naše štandardy a európske štandardy. A chcem hovoriť takisto o úlohe európskych bank v tomto projekte. Tie zohrávajú tiež dôležitú úlohu. Ďalej miestne obyvateľstvo by sa malo zúčastňovať na procese príjmania rozhodnutí, pretože v opačnom prípade toto ignorovanie môže mať závažné konzekvencie Momentálne je situácia zlá a treba to zmeniť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán spravodajca spomenul určité oblasti, kde došlo eh, k napredovaniu, pokiaľ ide o snahu Albánska e, pristúpiť e, k Unii. Spomenul aj niektoré veci, ktoré ešte treba urobiť, teda je ich e, väčšina. Samozrejme, Albánsko musí udržovať dobré susedské vzťahy so všetkými susednými štátmi. A chcel by som v tejto súvislosti spomenúť aj mapy, ktoré vykresľujú Veľké Albánsko a sú tu aj ľudia, ktoré šíria takéto mapy. A sú tam spomenuté územie 17 krajín, e, Skopie, súčasť Grécka, Srbska. Takáto vládna politika neprispieva k stabilizácii na Balkáne. Albánsky e, e, premiér z žiadnych oprávnených dôvodov sa viedril aj o Grécku e, e, a použil viaceré historicky nepresné výrazy. Samozrejme, Albánsko bude musieť spolupracovať s Gréckom. E, spomínajú sa e, e, také veci ako búranie budov je nepriateľné aj keď albánske občania greckého pôvodu sú diskriminované pri volebných záznamoch E, na základe toho e, usudzujem, že Albánsko ešte nie je pripravené na e, pristúpenie k Európskej únie vzhľadom na uvedené skutočnosti a obávam sa, že únia urobí rovnakú chybu s Albánskom, ako už urobila vo vzťahu k Turecku. Existujú určité podmienky. Viaceré krajiny museli splniť tieto podmienky. Ide o kodánske kritéria a musíme si položiť otázku, Kedy si už konečne EÚ uvedomí, že je potrebné vyvinúť tlak na albánsku vládu a povedať jej, že má e, e, záujem, musí mať záujem o to, aby urobila to, čo treba urobiť je nepochybné aj e, Albánsko má záujem, aby vykročilo týmto smerom a na to stačí e, jednoducho splniť takéto kritérie a mali by sme na tom trvať. Vážne pán poslanec Karas. Ďakujem veľmi pekne. To je pani poslankyňa. E, Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem pánovi spravodajcovi za správu ktorú nám dnes e, predložil. Takisto vítam tu e, mladých e, predstaviteľov Albánska, ktorí študovali v zahraničí a uvedomujú si, že budúcnosť ich krajiny je spojená s EÚ a preto sa budú usilovne snažiť o to, aby Albánsko zložilo všetky skúšky a stalo sa plnoprávnym členom Európskej únie. Musím však e, e, e, venovať sa ochrane gréckej menšiny v Albánsku. Nik sa touto menšinou nezoberá. Venujeme sa viacerým ďalším menšinám, zatiaľ čo grécka menšina sa nachádza v obrovskom nebezpečenstve čeli demografickým problémom, pretože dochádza k vysídleniu Kosovarov na juh Albánska dochádza k presídlovaniu utečencov z Ašrafu, e, e, ktorí e, idú na sever od Tyrany. Tým nechcem povedať, že netreba chrániť utečencov. Avšak utečenci z Ašrafu smerujú na sever krajiny. Dochádza k diskriminácii etnických Grékov v Albánsku Albánsko čeli e, značným hospodárskym problémom, aj Grécko má vlastné hospodárske problémy a grécky štát e, e, poskytoval určitú podporu a je nespravodlivé, že s Grékmi v Albánsku sa zaobchádza tak, ako sa zaobchádza napríklad nesmú slúžiť vo zbrojených zložkách nemôžu e, e, e, budovať vedeckú kariéru, chýbajú grécké školy v Albánsku. O tom som hovorila aj naposledy a voči Grécku sa vznašajú určité požiadavky, ktoré sú destabilizujúce. Týka sa to aj mesta Skopie. Je tu aj, sú tu, prepačte, otázky ohľadom úlohy Albánska v Kosove pokiaľ ide o prienik islamu do Albánska, e, zradenia moslímskych škôl, e, toto všetko naznačuje, že pokiaľ Albánsko ne, e, urobí správne opatrenia, ktoré spomenul pán Flinkenstein, nebude bojovať proti organizovanej trestnej činnosti, prípadne nezabezpečí e, zdokonalenie e, e, verejnej správy legislatívy, najmä volebného zákona, zrejme nenájde si svoje miesto v európskej rodine. A záverom by som chcela povedať, že pokiaľ ide o komunálne voľby, zvyčajne Existujú určité osídlenia, ktoré tradične boli vedené e, e, občanmi e, greckého pôvodu. Tam sa uplatňujú opatrenia, ktoré bránia ich voľby. Ďakujem pekne. O Marias, Marias. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Pardon? Kolega Marias. Ďakujem e, e, veľmi pekne, e, o ktorého poslance išlo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovolte, aby som aj ja zablahoželal nášmu kolegovi, pánovi Flankensteinovi, v súvislosti s predloženou správou. Jednoducho by som chcel povedať, čo som už hovoril viackrát aj v pléne. Vo vzťahu k Albánsku nejde o nič nové Hovoril som o tom už viackrát e, vrátane aj v pléne. Pán Prede častokrát e, sedel v mojej blízkosti e, a to veľmi dobre počul. Predovšetkým treba zabezpečiť ochranu práv príslušníkov gréckej menšiny na severe krajiny. krajiny. Práva tejto menšiny sa porušujú. Najmä v roku 2015 došlo k zbúraniu e, e, kostola Aeros Firosi e, vlastnické listy greckých rodín sa spochybňujú a v apríli sme položili otázku komisárovi Hánovi a ten odpovedal, že Albánsko musí rešpektovať práva menšín najnovšie no, dokonca k e, e, hrozbe e, zbúrania 19 domov v niektorých lokalitách, čo naznačuje, že situácia nie je priateľná z hľadiska ochrany práv gréckej menšiny v Severnom Európe. Dúfam, že pán spravodajca to zohľadní Naozaj chceme, aby tam boli e, e, e, jasné odkazy a plánujeme predložiť aj pozmenujúce návrhy v tomto smere. A ďalej, zase v súvislosti s gréckou menšinou, majú vôbec právo požívať svoje práva. A musím žiaľ dať zápornú odpoveď. Mnohí obyvateľia eh, z Albánska, ktorí eh, sa presídlili eh, do Grécka, mohli tam žiť, pracovať, zarábať, investovať získané prostriedky do kúpy nehnuteľnosti. Avšak vidíme, že etnickí Gréci na severe krajiny nemôžu sa tešiť rovnakým právam. Ako povedal pán Ban Ki-moon, Albánsko e, nezakonne uzatvorilo hranice a neumožňuje utečencom e, vstúpiť na jej územie, čo je protizákonné. Poďalej určité utečenci, ako podľa pani Fekaris, e, sa príjmajú a presídľujú do určitých oblastí. Hovorili sme už viackrát o tom, že pán Rama uvádza e, veci e, e, ohľadom Akropolisu, ktoré nie sú pravdivé, rozduchová hysterické nálady v Albánsku. Neviem, či ste o tom počuli, ale existujú ľudia, ktorých volajú cami, E, ktorí spolupracovali s nacistmi, e, s e, SS-akmi počas druhej svetovej vojny a na konci vojny spolu s jednotkami SS utekli a grécky súdy ich obvinili zo spolupáchateľstva a pán Ráma podporuje títo zložky sami a ich požiadavky. To sa musí preskúmať v našom výbore, v celom Európskom parlamente. Nemôžeme e, e, ustúpiť z oči voči hrozbom e, pána Ramu, pretože to vytvára ovzdušie, ktoré veľmi komplikuje akékoľvek napredovanie Albánska smerom k pristúpeniu k Európskej únie. A to musíme zdôrazniť vo vzťahu všetkým zainteresovaným. Signora Matuela. Thank you, Mr. Chairman. Za, kom- za komisiu, vážení eh, kolegovia, pán predseda, chcem eh, v mene komisie poďakovať pánovi Fleckensteinovi za prípravu veľmi dobrej a vyváženého teda návrhu správy eh, o Albánsku za rok 2016. Toto veľmi dobre zhrňa najdôležitejšie posolstvo pre Albánsko tým, že um, krajina dosiahla pokrok a zdôraznila najväčšie priority. E, chceme sa sústrediť na implementáciu z reformy justície, boj proti organizovanému zločinu a korupcie, presadzovanie základných práv, ako aj ostatné priority, ktoré sú mimo e, kľúčových priorit, napríklad e, reforma volebného systému a implementácia dekriminalizačného procesu budovať na stabilnom pokroke, pokroku. Z roku 2014 Albánsko uh, dosiahlo kľúčové, hmatateľné výsledky v posledných mesiacoch. Uh, bolo to predovšetkým um, ústavná reforma, reforma justície. Z týchto dôvodov komisia vydala uh, odporúčanie na otvorenie rokovaní, kde sú konkrétne kroky e, v justičných reformách, e, tzv. vetting proces, e, nesporné presadzovanie právneho štátu, vrátanie sociálno-ekonomického rozvoja, tiež si e, myslím, súhlasíme s návrhom uznesenia o konštruktívnej úlohe Albánska v tomto regióne, ako je jasná angažovanosť, kde sa ukazuje plné zosúladenie zahraničnej e, a bezpečnostnej politiky. V návrhu uznesenia komisia hovorí, že konštruktívny dialog a kompromis budú kľúčové nielen pre, prís, pre úspech týchto reforiem, ale aj celý uh, pokrok v procese pridruženia. Európsky parlament v rámci stabilizačnej a asociačnej e, komisie vyjadril svoj názor, čo môže byť veľmi dôležitým usmernením politického charakteru pre toto veľmi dôležité obdobie, ktoré nás čaká. Tešíme sa na plodnú spoluprácu s Európskym parlamentom v ďalších mesiacoch eh, v tomto kontexte. Ďakujem pekne za pozornosť. Krut. Vážený pán predsedajúci, je to prvá diskusia o pozmeňujúcich návrhoch budeme iste ešte veľa diskutovať. Chcem spomenúť tri veci. Poprvé, pán kolega, ste, ste sa preriekli, kodánske kritéria sa musia plniť, keď niekto chce vstúpiť do Európskej únie, ale nie už keď začínajú rokovania, teda pozor, nesmieme si to miešať, kedy začnú rokovania, čo sa musí splniť. V konečnom dôsledku ich treba splniť, ak sa niekto chce stať členom Európskej únie. Po druhé, ja som to už predtým spomenula, môžeme to ešte intenzívnejšie prediskutovať. Samozrejme, nie všetko, nie všetko je v poriadku. No a aj tam, e, kde dokážem pochopiť, prečo sa niečo deje, napríklad keď sa búrajú ilegálne e, vybudované domy, tak je to predsa nie tak, e, že niekto ukáže prstom a v priebehu nejakého krátkeho času sa dom zbúra, že či to niekto ilegálne vybudoval, či Albánec alebo grécky Albánec je predsa dôležité, aby každý mal tú právnu ochranu, aby existoval teda právny postup v takýchto veciach. To je teda mimo debatu. Záverom jedna veta z mojej strany. Isté, že e, grécky kolegovia sa dnes ujali slova, prežívame to, teraz zažívame to aj pri iných diskusiách. Žiaden členský e, e, štát nie je tak vystavený tlaku ako práve grécky kolegovia. Platí to pre e, bývalú, e, teda pre Macedónsko, pre Albánsko, platí to pre Turecko. A Nerozdávame sa ďalej práve preto, že zostáva veľa nevyriešených problémov s menšinami v krajinách práve na Balkáne a z toho dôvodu navrhujem, a to nie je ironia z mojej strany, nie je to žiaden kritický podton, My by sme mali tu pouvažovať o tom, aké môžeme realizovať podujatia, aby sme mohli e, s gréckými kolegami hovoriť o problémoch v Macedónsku, v Albánsku alebo kdekoľvek inde. Našou úlohou je bilaterálne riešiť problémy, a je našou povinnosťou zaujímať stanovisko, aby tento proces e, vždy neuviazol na jednom mieste. Čiže, viete, neviem, ako by sme to mohli konkrétne urobiť, ale musíme nájsť cestu, ako sa skontakovať, skontaktovať v rozhovore. No a ja isté návrhy predložím pánovi Brokovi a takisto Bíru. Ďakujeme pekne, Knut. Záverom chcem pripomenúť, že 10. januára o 12. je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Tým sme skončili túto časť diskusie o Albánsku a teraz tu máme posledný bod a to je výmena názorov o prezidentských voľbách v Moldavsku. Viedlo to k víťazstvu 52,16 a slovo dávam poslancovi Šoltesovi, aby nás poinformoval a potom sa môžete ujať slova, ak sa budete chcieť vyjadriť. Ale prosím, máte 14 minút 18. Musíme končiť. Prosím, ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade sa chcem Chcel by som mene e, delegácie Európskeho parlamentu povedať, že sme sledovali e, druhé kolo prezidentských volieb v novembri. Táto pozorovacia misia sa stretla s oboma kandidátmi deň pred e, voľbami. Igor Dodoník vyjadril svoju dôveru, že vyhrá voľby z 80 až 100 tisíc hlasmi, ako vieme, výsledok ukázal menšiu maržu medzi kandidátmi, tiež e, varoval e, pred podvodmi počas volieb špecifickejší je sa stiažoval e, na citlivé otázky spojené so študentami, ktorí hlasovali. Tiež mal pocit, že tu bola diskriminácia spojená s tým, že 92 hlasovacích miestností bolo otvorených e, v tejto krajine iba 8 v Rusku. Počas volebného, volebnej kampane boli prekročené e, mnohé hranice. Na druhej strane, strane Maria Sando povedala, obhajovala svoju kampaň, využívala sociálne médiá na mobilizáciu podpory, avšak uznala, že bolo ťažké mm, súťažiť s, s jej rivalom a hovorila o, o negatívnych e, vyhláseniach Moldavskej ortodoxnej cirkvi proti nej. Bola tu e, aj dohoda e, s kancelárkou Merkelovou o utečencov z Moldavska a pripravenosť teda uškodilo jej to, že bola e, slobodná bez detí. Negatívna taktika, ktorá bola použitá vrátane sexistického jazyka a homofobických vyhlásení Takže predbežné výsledky ukázali, že Igor Dodon eh, zo strany socialistov vyhral 52% hlasov a Maria Sandu eh, získala, teda bola druhá, mala 48% hlasov. Druhé kolo volieb Ehm, musí rešpektovať základné eh, práva. Eh, volebný deň bol pokojný v celej krajine. Celková analýza eh, spočítavania hlasov bola pozitívna. Kľúčové postupy sa rešpektovali. Boli tu ale aj mm, ťažkosti pre Moldavčanov, ktorí chceli hlasovať zo zahraničia, celá séria otázok Ehm, teda snaha dosiahnuť volebné miestnosti bola často komplikovaná ich vzdialenosťou. Niektoré eh, im eh, s tým hlasovacím miestnostiam chýbali eh, hlasovacie zoznamy. z toho sa treba poučiť. Zodpovedné orgány by mali zvážiť všetky možnosti vrátania elektronického hlasovania. Pre vašu informáciu, Viac ako 138 tisíc občanov hlasovalo zo zahraničia a 86 hlasov e, bolo pre Mariu Sando. Účasť e, diaspory sa viac ako zdvojnásobila v príprave prvého kola. Tiež pripomínam e, svoje obavy ohľadom prvého kola vo financovaní kampane a možnosť manipulovania médií. Toto sa týka nielen činností spojených s voľbami, ale aj politických strán všeobecne. Základné reformy sú potrebné práve v tejto oblasti a volebná kampaň musí e, byť e, preskúmaná. Hlavne počas druhého kola sa bolo očividný, že právny rámec Eh, financovania eh, nebol primerane ošetrený. Napríklad nie je jasné, či sú výdavkové limity, či sa týkajú prvého, druhého kola alebo oboch kôl. Musí tu byť teda jasný rámec financovania pre všetky etapy volebného cyklu. Dúfam, že eh, moldavské orgány už čoskoro ošetria tieto eh, oblasti, ktoré identifikovala medzinárodné spoločenstvo. A chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili eh, na tejto pozorovacej mis- volebnej eh, misii za konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem, pán Šoltes. Pán Kovenmeke. V poriadku, Albánsko sme už vyriešili. Takže pán Kristea, pán predseda, domnievam sa, že tieto závery a odporúčania, ktoré naši kolegovia, ktorí pozorovali voľby, sú objektívne a skutočne zachytávajú to, čo sa počas volie vstalo. Európsky parlament a jeho delegácia spoločne s pánom Šoltésom urobili výbornú prácu. Predovšetkým podpora a sympatie, ktoré sú prirodzené pre európsku rodinu e, e, a ich partnerov v Tu je dôležité aby tu bola podpora premiéra Philipsa v procese integrácie do Európy a je dôležité uvedomiť si aj to, že politici musia preukázať zodpovednosť, keď sa hovorí o situácii v Moldavskej republike. Je to krajina, ktorá má za sebou ťažkú históriu. toto nie je e, platforma, kde e, e, sú na mieste politické deklarácie. My naďalej budeme pokračovať v podpore Moldavska a je kľúčové, aby vláda a táto spoločnosť cítila našu podporu. Spoločnosť v Moldavsku je ešte stále rozdelená cíti, že veci nejdú správnym smerom. Chcem tiež privítať udalosť, ktorá sa uskutočnila dnes. Premiér Filip eh, bol v Bruseli a navštívil NATO. podpísal dohodu na otvorenie styčného úradu NATO v Kišiňau. A e, chcem podknúť, že toto nie je vojenská základňa. Ďakujem, pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Dve krátke pripomienky ohľadom moldavských volieb. Ale predtým ešte chcem zablažovať pánovi Šoltesovi a ostatným členom pozorovacej misie. Prvá pripomienka sa týka kampane ktorá bola poznačená veľkou nerovnováhou, pokiaľ ide o médiá a financovanie. Proeurópsky kandidát pani Sanda e, nemala prístup k médiám a teda bola systematicky blokovaná politickou, administratívnou elitou, pretože e, kritizovala nielen e, komunistu Dodona, ale aj koalíciu, ktorá sa nachádza vo vláde. Čiže voľby neprebiehali dobre z tohto pohľadu, pretože nielen, týkalo sa to nielen volebného dňa, ale aj celej kampane. Je nemožné si celkom predstaviť e, e, tú nerovnováhu. Niekto v Kišňove mohol proste konštatovať, že e, vôbec takmer nikde sa nevyskytovali žiadne oznámi, Nesmieme zabúdať na tieto podmienky. V deň hlasovania skutočno, že vo viacerých, na viacerých miestach neboli hlasovacie zoznamy, to pre mňa stačí na dokázanie veľmi nekvalitnej organizácie volieb, čiže určite to neboli dobre zrealizované voľby a je nepredstaviteľné, že sa ehm, mohli voľby uskutočniť takýto spôsob. Nikdy som o tom nepočul. A druhá pripomienka. Zvolený prezident je niekto, ktorý sa angažoval v zrušení asociačnej dohody. Samozrejme, za prítomnosti rozličných ehm, médií a politických hráčov hovorí teraz, že si to rozmyslí, možno, že nie a tak ďalej, ale formálne E, neruší asociačnú dohodu, urobí všetko, aby to nebolo uplatniteľné, aby sa to neaplikovalo. Hovorí celkom jasne, že toto je e, e, opresívny režim pre Moldavsko a svoj spôsob, jeho spôsob, ako hovorí o dominancii kapitalizmu, keď sa pozriete na tento dokument, tak ste v 50. rokoch. Čiže nesmieme sa myliť ohľadom tohto prezidenta a ani aj preto, že proeurópska koalícia v Kišiňove je kontrolovaná niekým, ktorý sám o sebe povedal, že je koordinátorom tejto vlády. Je to olig, eh, oligarcha, ktorý sa volá Pachodník a ktorý je zdrojom všetkého zla pre túto krajinu. Je to krajina, ktorú povedie komunista a bude ju kontrolovať oligarcha, ktorý, ktorého ambíciou je kontrolovať všetko, čo sa deje. Ehm, musíme si predstaviť našu politiku vrátane e, niektorých krajín, ktoré Moldavsko zaujíma. Rumunsko napríklad, ktoré zostáva zablokované v, tejto, e, v týchto možnostiach som naozaj veľmi sklamaný tým, čo sa stalo. Organizácia určite nebolo, neboli to slobodné voľby. Mm, boli celkom jednoznačne mm, neproporčné, pokiaľ ide o možnosti a prístup k médiám. Je to víťazstvo, ktoré bolo viac ako uh, trápne a eh, tento nepriateľ e, Európy, tento nový moldavský prezident e, vlastne je kontrolova- kontrolovaný oligarchom. Ďakujem pekne. Ako sme videli, e, názory sa rôznia, to sme očakávali. Ho detto che ci sono diverse opinioni perché... Iba som chcel povedať, že sú tu rôzne stanoviska. Vypočul som si vedúceho delegácie, predsedu delegácie. Vypočul som si vás. Sú tu e, e, rôzne e, stanoviská ohľadom vašich očakávaní. Máme o čom diskutovať v súvislosti s situáciou v Moldavsku, ale Mm, asi eh, veľmi ďaleko sa nedostaneme. Eh, ja by som súhlasil s niektorými eh, vyhláseniami pána Predu. Áno, dalo by sa povedať, teda, že mali sme dvoch kandidátov, ktoré mali úplne iné stanoviska pred históriu, ale aj týka sa to aj vzťahov s médiami ale e, to bude e, obrovskou výzvou z hľadiska vnútornej politiky. Mali sme možnosť porozprávať sa s predsedom parlamentu, prezidentom republiky. Áno, viem, viem o tom, ale sú to e, dôležité úradné osoby. Nemohli sme ich prehľadnúť. Nemôžeme povedať, že sme pozorovateľi a nebudeme sa s vami rozprávať, lebo zastupujete oligarchov, prípadne nie. Takže prostredníctvom ich eh, vyhlásení a hovorím iba o hospodárskych reformách, eh, takže mám tušenie, že nemusí sa to dobre skončiť. Nož, musíme e, veriť, e, nestracať nádej, hm, tým vyhlasujem schôdzu AFED za ukončenú. Na budúce sa stretneme 5. decembra o 15.